Um, Dobre popoludne všetkým. Začneme schôdzu, pretože myslím, že sme eh, tu prijali dosť ľudí, ktorí e, budú chcieť e, sa zúčastniť kvôli prvému e, bodu programu. Najprv mám malé oznámenie Ospravedlňujem sa za to, že nikto nemá žiadne dokumenty okrem tie, ktoré si možno sami vytlačili. Zdá sa, že to je preto, že um, tá tlačerenie je stále v Luxemburgu a všetky dokumenty sú na nákladnom aute, ktoré sem ide z Luxemburgu, ale uh, náš výbor je stále bez dokumentov, takže e, sa ospravedlňujem tým, ktorí sa spoliehali na to, že ich budú mať na stole alebo že si ich zoberú z úzadu. No dúfam, že aj tak budem môcť pokračovať a mať zmysluplné stretnutie. A e, rada by som e, s tým požiadala o prijatie programu. Berú na vedomie, že tie najposlednejšie zmeny a jedna z nich je tá, že nebudeme diskutovať o Langenovej správe o derivátoch dnes, ale v skutočnosti to budeme mať na programe v Strasburgu 8. marca. Teda predpokladám, že sme tým skolili program. A e, druhý bod je skolenie e, zápisnice z 9. a 10. novembra a 23. novembra a 7. decembra. Myslím, že e, to um, um progresívne uh, skvalujeme a uh, tým to meškanie v skvalovaní zápisníc dobiehame a nemá nikto nič proti, tak potom vám ďakujem. A čo sa týka oznovu predsedu, ako som povedala, bude mimoriadná schôdza v Strasburgu v pondelok 8. marca o 7. po obede teda večer a bod na programe bude Langedomová správa o eh, trhoch s derivátmi a o mm, budúcnosti eh, obcí. Takže prosím, zoberte to na vedomie. A teraz ideme na bod 5 eh, na programe a to je spoločný systém DPH, čo sa týka pravidel fakturácie. Spravdajca je David Kaza. Ďakujem, pani predsedníčka. Nemali sme veľa pozmeňujúcich návrhov um, k tejto správe a tie, ktoré boli predložené, boli um, dosť priemočiare, um, takže E, budem stručný a budem preberať len tie najrozporúplnejšie body. Bolo tu 10 dodatočných pozmeňujúcich návrhov celkom a dva z nich boli moje vlastné. A tie pozmeňujúce návrhy, ktoré e, ja e, som predložil, sa týkali možnosti, aby malé a stredné podniky používali hotovostné účtovníctvo. Terajšie pravidla dávajú členským štátom možnosť umožniť malým a stredným podnikom použiť hotovostné účtovníctvo. Táto možnosť, aby malé a stredné podniky podniky um, ehm, účtovali o DPH na základe prijatých a uh, vyplatených uh, a Hm, tento pozmeňujúci návrh umožní, hm, že hm, členské štáty budú povinné dať túto možnosť členským štátom a to malým a stredným podnikom a tu umožní malým a stredným podnikom väčšiu proznosť a tým pádom aj výber metódy, ktorý je pre nich najvhodnejší. A boli predložené dva pozmeňujúce návrhy v snahe znižiť časovú lehotu, počas ktorej musia ukladať faktúry. Navrhuje sa, že e, lehota 6 rokov by sa znížila buď na 3 alebo na 5 rokov. A neverím, že um, dĺžka času pre um, skladovanie faktúr je veľká zaťaž pre malé a stredné podniky, hlavne potom, ako ich možno premeniť na elektronický formát uh, pre účely archivácie. Um, správa, ktorá bola vyjadaná e, v roku 2008, ukazovala, že ehm, skladovanie e, faktúr a ich lehota je od 7 do 5 rokov a komisia teda navrhuje harmonizovať toto pravidlo a preto e, myslím, že keď sa použil e, priemer 6 rokov, to bol vhodný kompromis medzi členskými štátmi. Myslím, že to bude veľmi prospešné pre podniky, aby mali možnosť ukladať faktúry v elektronickej forme. A z tohoto dôvodu súhlasím s tými, ktorí predložili svoje pozmeňujúce návrhy a e, v tejto veci e, som pripravený diskutovať o ďalšom vyjasnení textu, pretože toto bude ovplyvňovať možnosť e, umožniť podnikom premeniť papierové faktory na elektronický formát pre účely skladovania. Som za iniciatívu komisie, aby sa zrovnoprávnili elektronické aj papierové faktúry. Myslím, že toto bude veľmi prospešné pre podniky a že možnosť podvodov kvôli nedostatku e, elektronickej výmeny údajov alebo elektronického podpisu e, neprevažuje e, nad prospechmi. A komisia uvedla v zoznam členských štátov, ktoré už zrovnoprávnili elektronické faktúry s papierovými faktúrami. Dokonca aj bez elektronickej výmeny údajov a elektronických postupov nastal zaznamenaný nárast podvodných činností používanie nových technologických e, nástrojov, ako napríklad e, data mining môže e, zistiť nesúlady vo faktúrach a tým pádom to nie je taká nutnosť požiadavky na elektronickú výmenu dát a elektronické podpisy. Tiež sa uvádza, že zvýšenie používania elektronických faktorov bude mať účinok znižovať možnosti podvodov kvôli používaniu týchto nových nástrojov. E, som však prekvapený, že e, pozmeňujúci návrh, ktorý predložil pán Fox, ktorý sa týka programu e, Fiscalis, radi by sme radi by sme ešte ďalej upresnili znenie jeho pozmeňujúceho návrhu a blížime sa k dosiahnutiu kompromisu. Rád by som sa poďakoval všetkým, ktorí mi pomohli pri vypracovaní mojej správy a počas poslednej eh, doby, po posledných dní sme dospeli k dohode a dúfam, že čoskoro budeme môcť hlasovať o texte, na ktorom sa všetci zhodneme. Uh, Ďakujem pekne. keď budú chcieť hovoriť e, eh, tieňový spravodajca, tak mi to naznačia a prvý mi naznačil pán Fox, takže vás vyvolám prvého a keď ostatní chcú hovoriť, tak nech mi to tiež naznačia. Thank you, Chairman. Um, Ďakujem, pani predsednička. E, skupina ECR je spokojná so správou, ktorú vypracoval spravodajca a vítame e, tie zmysluplné pozmeňujúce návrhy, ktoré znižujú byrokratickú záťaž podnikov a rešpektujú práva členských štátov, rešpektovať vlastné a uplatňovať vlastné pravidlá a tiež vyjasňujú niektoré z návrhov komisie. A tiež môžeme podporiť spravodajcu v nasledujúcich oblastiach pozmeňujúce návrhy 1, 2, 6, 8, 10 a 11 pretože tieto pomážajú znižiť záťaž na podniky. Podporíme pozmeňujúce návrhy 3, 5 a 7, keďže tieto dávajú členským štátom slobodu uplatňovať vlastné pravidlá, ak je to vhodné. A pozmeňujúci návrh 4 e, vítame, pretože on vyjasňuje legislatívu. Nemôžeme podporiť e, spravodajcu v pozmeňujúcom návrhu 9, hoci e, radi budeme ďalej pracovať s pánom Kasom, aby sme našli priateľný kompromis súhlasíme, že technická pomoc a výmena informácií by sa mala um, pozbudzovať, aby sa zlepšili systémy daňovej správy v členských štátoch. No, e, nedomnievame sa, že dodatočná finančná pomoc sa má poskytovať. To považujeme za zodpovednosť členských štátov. Radi podporíme pozmeňujúce návrhy, ktorý predložil pán Feller a Schmidt, ktoré ďalej znižujú záťaž na podniky. Ďakujem. Nikto iný sa neprihlásil. Pán Taylor, chcete hovoriť eh, za pána Šmita? Nech sa páči. Mm, ja som Ramon Tremosa z eh, skupiny ALDE, z liberálov. No, um, pán Ule Schmidt neprišiel, lebo on je v Kodani a má problémy dostať sa do Bruselu a poslal mňa a poslal mi pár pripomienok eh, prvom rade Uli Šmeď sa chce poďakovať spravodajcovi za jeho dobrú prácu. S potešením e, konštatujeme, e, že sme sa všetci zhodli na potrebe znižiť administratívnu záťaž pre malé a stredné podniky. A sú tu však dva body, ktoré Oli Schmidt e, vám povedal v posledných diskusiách. On nesúhlasí s pozmeňujúcim návrhom 3 toto je jeden z dvoch pozmeňujúcich návrhov, s ktorým nesúhlasím. A v tomto prípade, v prípade pozmeňujúceho návrhu 3, Uli Schmidt si myslí, že by sme mali zachovať text komisie. Pretože ak nie, tak to bude riziko, že niektoré členské štáty uvolia prísnejšie pravidla na svoje podniky. A to by mm, preto mohlo byť ehm, v protichode s cieľom jeho návrhu a e, nepomohlo by to so znižením administratívnej záťaže pre európske podniky. A Oli Schmidt je proti pozmeňujúcemu návrhu 14, ktorý predložila pani Göry. Cieľom smernice je zjednodušiť používanie elektronickej fakturácie, no Mm, pozmeňujúce návrhy pani Garis e, sú v rozpore s týmto zámerom, e, tým, že stále využívajú pokročilý digitálny podpis alebo výmenu elektronických údajov. A mm, tieto mm, zámery kritizujú podniky a vo Švedsku majú veľmi e, dobré skúsenosti elektronickej fakturácie bez používania týchto pokročilých elektronických podpisov. Teda na záver sa na vrej Ole Smith, e, sú zamerané na zníženie administratívnej záťaže európskych podnikov, osobitne pre malé a stredné podniky tým, že e, vyjasňujú, že papierové a elektronické faktúry sú e, rovnocenné. A Oli Schmidt chce tiež povedať, že tiež podporuje možnosť, aby e, sa umožnilo podnikom e, premeniť e, papierové faktúry na elektronickú formu pre ukladanie a archiváciu. A on je pripravený to pridať do jeho pozmeňovacích návrhov, aby posilnil jasnosť svojich zámerov. Je však dôležité, aby sme umožnili podnikom vypracovať najlepšie postupy a tak im dať možnosť sa rozhodnúť. Thank you. Ďakujem veľmi pekne, Soren. Veľmi pekne vám ďakujem za túto rozpravu. I'm sorry, we, we, we, we Zdá sa, že bohužiaľ nemáme váš jazyk, ktorý by bol tlmočený počas tohto stretnutia. Takže je mi veľmi ľúto. Je možné, aby ste hovorili po anglicky alebo iným spôsobom. Je mi veľmi ľúto. Bohužiaľ, slovenčina nie je jazykom, s ktorým by sa počítalo. Takže hádam, bude mať na budúce viac šťastia. Chcel by som pogratulovať jeho práci a naozaj si myslím, že je veľmi dôležité aby naše spoločné úsilie presadilo to, že aby administratívna záťaž bola menšou pre malé a veľk- stredne veľké podniky, pretože veľmi dobre vieme, že ich približne 19 miliónov takýchto malých a stredne veľkých podnikov v Európe a je mimoriadne dôležité, aby sme hlavne, pokiaľ ide o toto obdobie hospodárskej krízy, im čo najviac pomáhali, aby mohli byť naozaj dostatočne efektívni, pokiaľ ide o tie služby, ktoré poskytujú a nemali by sme ich zaťažovať takými službami, ktoré môže poskytovať niekto iný, napríklad daňové orgány. Takže ja ako tieňový spravodajca sa snažím byť podľa možností čo najkonštruktívnejší a takisto moje pozmienujúce návrhy sa uberujú tým smerom, že sa snažíme skutočne e, túto správnu záťaž urobiť menšou a preto apelujem na vás všetkých, aby ste e, tieto návrhy podporili, hlavne pokiaľ ide o pozmenujúci návrh 18. To je pozmenujúci návrh, ktorý sa týka prekladania niektorých faktúr do úradných jazykov. Niektorí z nás sme naozaj pevne presvedčení, že toto by sa toto by mohlo byť e, veľmi veľkou záťažou, hlavne pre malé podniky, a ak je nevyhnutné, aby sa takéto faktúry prekladali, tak by to mali zorganizovať samotné daňové orgány a nemala by sa táto povinnosť prenášať na podniky. Takže úmyslom ostatných e, pozmeňujúcich návrhov je vlastne e, pohybovať sa podobným smerom. Takže sa naozaj veľmi teším na to, že sa príjme táto nová smernica. Veľmi pekne vám ďakujem, hovorí pani predsedajúca. A ešte raz sa vám ospravedlňujem za to, že nemáme tlmočenie. Praje si niekto iný uh, ujať sa slova? Pán Dima, chcete... Kde je? Chcete vstúpiť do tejto diskusie? Pán Dima, nech sa páči. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo a veľmi pekne ďakujem za túto správu. A tie pozmenujúce návrhy, ktoré sme dostali, skutočne sú v tom duchu, o čo sa snaží komisia aspoň mm, keď hovorím naozaj um, z takého širokého záberu tam ide, ale dve alebo tri veci by sme mali v podstate uh, vysvetliť, ktoré, to sú tie veci, ktoré vlastne uh, sa týkajú tých hlavných podmenujúcich návrhov. V prvom rade sa tu dostávam k tomu bodu, ktorý tu už bol spomínaný, pokiaľ ide o samotnú formu v ktorej by mali byť skladované, uh, uložené takéto faktúry Komisia navrhuje, aby 247 pod Bčko v podstate e, boli vymazané, aby bolo možné v podstate, aj keď originál je v papierovej forme, aby sa mohli vlastne uh, takéto faktúry posielať elektronicky. Pokiaľ ide o obdobie skladovania týchto faktúr, respektíve ukladania, Vychádzame z komparatívnych štúdií, ktoré robia členské štáty a na základe samozrejme aj externých iných štúdií, ktoré boli vypracované. dospali sme vlastne k takému záveru, že to obdobie 6 rokov je vlastne tým priemerom, ktorý je predpísaný v členských štátoch a v podstate sa to odporúča aj v nadväznosti na kontrolné záležitosti, ku ktorým by mohli pristúpiť daňové orgány. Takže toto naozaj trápi komisiu. Chceli by sme, aby sa to takýmto spôsobom vyvíjalo. Ide tam vlastne o to, aby sme skutočne našli eh, správnu rovnováhu medzi odôvodnenými daňovými záujmami daňových orgánov a súčasne aj znížením správne, takéhoto správneho zaťaženia a samozrejme sme presvedčení, že e, isté požiadavky kontroly e, v nadväznosti na daňové orgány musíme rešpektovať. A je tam samozrejme aj otázka prekladu, pretože náš prístup bol taký, že nemôžeme vyžadovať o taký, takýto preklad systematicky, ale môžu byť také situácie, kde je preklad potrebný. A ešte posledná poznámka, ktorú by som s vašim dovolením chcel predostrieť. To je poznámka, ktorá sa týka pozmeňujúceho návrhu 19 a o tom hovoril aj pán Fox. Pokiaľ je o otázku elektronickej e, správy, e, tom sa to situácia zlepšila, ale je extrémne dôležitá spolupráca medzi členskými štátmi a to je pre komisiu naozaj veľmi dôležité a veľmi intenzívne na tomto pracujeme. A skutočne si nemyslíme, že by v tejto smernici o DPH e, mala byť táto otázka jazykov e, spomínaná pretože sú iné veci, ktoré vlastne to, tieto záležitosti riešia. Ďakujeme, pán Kaza. Chceli by ste e, na toto reagovať? Chceli by ste sa ujať slova? Chcel by som aby boli v podstate tlmočnícke e, služby zabezpečené, pokiaľ ide o budúce zasadnutie nášho výboru. Som mimoriadne spokojný s tými poznámkami, ktoré tu odzneli dnes popoludní, ale si myslím, že ešte máme dosť času na to, aby sme naozaj dospeli k patričným kompromisom, pokiaľ ide o pozmenujúce návrhy, ktoré máme v súčasnosti pred sebou. A myslím si, že e, iniciatíva komisie a práve tak aj moja iniciatíva presadzuje to, aby e, sa stredne veľké a malé podniky stretávali s podľa možností veľmi malou e, byrokratickou záťažou a členské štáty samozrejme môžu e, iniciatívne príjmať takéto možnosti, aby dospeli k ďaleko efektívnejším systémom. A veľmi som spokojný aj s prácou tieňových spravodajcov, mojich kolegov, ktorí sedia v tomto výbore a môžem vás ubezpečiť, že na budúce, keď sa dostaneme k hlasovaniu, som presvedčený, že budeme mať pred sebou správu, ktorá bude naozaj uspokojovať každého. Veľmi pekne ďakujem, veľmi pekne ďakujeme, hovorí pani predsedajúca. Hlasovanie je naplánované na zasadnutie výboru 16. marca a potom na plenárke sa o tomto bude hlasovať v apríli. A teraz by sme sa prešli by sme na bod číslo 6 nášho programu. Ide o výročnú správu Európskej investičnej banky za rok 2008 a spravodajkyňou je Enike Dury. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážení kolegovia, v prvom rade by som sa vám chcela poďakovať všetkým tým z vás, ktorí predložili um, pozmenujúce návrhy respektíve stanoviska. Samozrejme, že e, sú veľmi prísne predpísané limity, aké dlhé môže byť takéto stanovisko a veľmi som rada, že pokiaľ ide o týchto 18 podmenujúcich návrhov, budeme môcť naozaj vlastne dotiahnuť tento text a e, samotné stanovisko. Asi si pravdepodobne pamätáte, kedy sa prvýkrát táto správa predkladala nášmu výboru. Ja som tedy počiarkala tie veci, ktoré boli veľmi dôležité v nadväznosti na činnosť e, Európskej investičnej banky v roku 2008, hlavne e, management krízy, krízový management, e, mena parit, aby to odzrkadlovalo v podstate túto krízu a aby sa tým pomohlo vlastne malým a stredne veľkým podnikom. A po tretie, išlo o to, že EIB sa snažila v podstate zamerať na isté cieľové skupiny a keď som e, vlastne finalizovala e, na tomto stanovisku, e, toto stanovisko, tak som sa snažila vlastne zachovať takýto prístup, pokiaľ ide o isté reštrikcie v nadväznosti na dĺžku tohto stanoviska. Samozrejme, že som nemohla veľmi popisovať veci týkajúce sa EIB, ale sú tam tri pozmenujúce návrhy, ktoré v podstate sa práve tohto týkajú. Myslím si, že obohatia tento text. A aj ostatné pozmenujúce návrhy. Tie pozmeňujúce návrhy, ktoré v podstate e, zmenili e, zameranie a naozaj veľmi podporujem pána Hablona a jeho pozmenujúce návrhy. Na základe jeho návrhu sme naozaj boli schopní dospieť k veľmi dobrému kompromisu. Pokiaľ mala som dosť e, veľké problémy akceptovať isté pozmenujúce návrhy, ktoré sa stalo, že uh, obsahovali isté numerické chyby, tie číselné údaje neboli presné alebo správne, to znamená, že tam som naozaj tieto návrhy nemohla podporiť. A ten pozmenujúci návrh pani Žoli, týkajúci sa transparentnosti, snažila som sa dospieť k nejakému kompromisnému návrhu, ale bohužiaľ sme neboli schopní vlastne spripomienkovať túto dohodu, pretože ja si naozaj myslím, že tá transparentnosť e, v činnosti EIB je mimoriadne dôležitá, ale e, znenie jej pozmenujúceho návrhu bolo príliš silné na to, aby som to mohla akceptovať. Pokiaľ išlo o pozmenujúci návrh 7 socialistov, pána Bergmana, to naozaj veľmi vítam a podporujem takisto aj e, pozmenujúci návrh 14 to som mohla akceptovať a zo strany socialistov a pána Bergmana tam som naozaj videla, že bolo mimoriadne dôležité pre neho hlavne to, čo spomína v pozmenujúcom návrhu 15, pretože tam naozaj vyjadril kritiku, pretože niektoré e, tieto pôžičky e, v Európskej investičnej banky smerovali do Ázie, respektíve do krajín Karibiku. A skutočne tam bolo 8 takýchto pôžičiek, ale nevidím nejaký trend, pretože tam išlo o tak povediac, jednorázovo udelenú pôžičku a potom sa tie veci e, zmenili, takže preto som nemohla podporiť e, tento pozmenujúci návrh. Nie je to konzistentný trend, nie je to niečo, čo by sa odzrkadlovalo e, v činnosti Európskej investičnej banky počas dlhšieho obdobia len dve takéto veci v podstate uh, boli odsúhlasené v roku 2008. Takisto samozrejme súhlasím aj s tým, čo predostreli uh, tieňoví spravodajci a som presvedčená, že ich návrhy zlepšia tento text. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujeme veľmi pekne. Chce sa niektorý z tieňových spravodajcov e, z chytiť slova. Veľmi pekne ďakujem pani predsedajúca za moju uh, politickú skupinu. Uh, Bohužiaľ, mnohí e, nemajú možnosť sa sem dostať, takže hovorím aj v ich mene. Gratulujem pani spravodajkyni k jej správe a naozaj sme uzrozumení e, so všeobecným kompromisom, ktorý sa našiel, pokiaľ ide o tú otázku, v ktorých oblastiach by sme tento mandát mali na novo interpretovať na v nadväznosti na novú právnu situáciu. Samozrejme, že sme uzrozumení s obidvoma tými bodmi, o ktorých sa tu hovorilo. To znamená, že Európska investičná banka by mala byť proporčne v podstate e, pristupovať k susedským regiónom EÚ a tam by mala byť zastúpená. Naozaj si myslím, že je to veľmi rozumné, keď sa takýmto spôsobom v podstate rozdelí práca v nadväznosti na Európsku banku pre obnovu a rozvoj. A e, pani spravodka Dajkňa o tomto hovorila. Samozrejme, že e, potrebné je naozaj hodnotiť tieto pozmeňujúce návrhy z dvoch aspektov. V prvom rade e, stále silnejšie sa situácia týchto malých a stredne veľkých podnikov mení v Európskej únii, takisto ako aj v iných regiónoch, ale súčasne samozrejme medzinárodná angažovanosť je niečo, čo by sme nemali nejakým spôsobom podceňovať, mali by sme to práve naopak počiarkovať a podporovať a práve z toho dôvodu sme presvedčení, že pozmenujúce návrhy ostatných, hlavne pokiaľ ide o kolegyne zo, zelen, zo strany zelených, tam um, bola jasne vyslovená sympatia v nadväznosti na ekologickú orientáciu tejto práce a samozrejme, že budeme musieť ešte isté veci si preskúmať, pokiaľ ide o tie body, ktoré oni dali na papier, ale v zásade v podstate je potrebné si uvedomiť vlastne aj, ktorý je e, výbor ten, ktorý je koordinačným výborom, pretože ja si naozaj myslím, že niektoré veci patria e, do výboru pre hospodárske veci, iné veci vlastne patria do výboru pre e, životné prostredie a potom by sme mali naozaj konštruktívnym spôsobom pracovať na tejto správe. Ďakujem veľmi pekne. Niekto ďalší? Áno, ďakujem. Pani spravodajkyňa, najprv by som vám srdečne poďakovala za vašu prácu. Samozrejme, nie sme úplne spokojní s tým, že naše pozmenujúce návrhy neboli prijaté, aj keď teda sme sa snažili, aby sme boli flexibilní aj pri tých kompromisoch. Ale konštatujem, že práve niektoré tie pozmenujúce návrhy, ktoré sme predložili, idú smerom k logike sociálneho hospodárstva, týkajúceho sa transparentnosti, hlavne pokiaľ ide o transparentnosť tých činností, ktoré sa podporujú verejnými prostriedkami. A to sú tie pozmeňujúce návrhy, o ktoré tu ide. A preto sme nespokojní, že práve tieto body, tieto konkrétne body tu neboli zohľadnené. Rád by som zdôraznil, že podľa nášho pochopenia tu nejde o správne rozdelenie úloh medzi výbormi pre rozvoj a výborom pre životné prostredie. Tieto otázky by mali ostať v ich kompetencii a hospodársky e, výbor, teda ekon, by sa mal zaoberať hospodárstvom a táto logika by mala byť uchovaná aj v budúcich diskusiách a my by sme si želali, aby sa ešte viedol dialog možno že to bude možné ešte v tej ďalšej možnosti alebo pri ďalšej výmene názorov. Ďakujem. Ešte niekto si želá vystúpiť? Niekto z teňových spravodajcov chce možno vystúpiť? Nie. Myslím, pán Kojankúr z EIB, nech sa páči. Áno, veľmi stručne by som zareagoval. Poprvé by som rád poďakoval spravodajcovi Keď sa mm, e, spracovávala táto informácia, tak máme čísla pre koniec roku 2009 mm, e, tlač bude o tom informovaná koncom týždňa, ale ja by som teda hovoril o dvoch číslach. Pokiaľ ide o odpoveď a reakciu na krízu, EIB sa rozhodla zvýšiť pôžičky na 80 miliárd eur, čo je oveľa viacej, než sa plánovalo. A pokiaľ ide o malé a stredné podniky, platí to isté. Tam ten nárast je ešte vyšší. Pôžičky MSP sú 15,5 miliardy eur, teda trikrát viacej než v roku 2007. A možno by bolo dobre spomenúť, že nové členské štáty, ktorým sa vždy venuje špecifická pozornosť, tak toto číslo sa znásobilo 6 krát v porovnaní s rokom 2007. Nebudem zachádzať do detajlov, pokiaľ ide o kvalitatívne aspekty týchto pôžičiek. O tom sme už pri viacerých mnohých príležitostiach hovorili v minulosti. Pripisujeme samozrejme veľký význam transparentnosti operácií, aby to bola tá pridaná hodnota a odporúčanie navýšiť tie, navýšenie tých základných úrokových sadzieb tých základných bodov a tej pridanej dohody, e, pridanej hodnoty pre MSP, to všetko by sme sa mali venovať a nemôžeme teda na to zabudnúť, pretože tie malé a stredné podniky sú práve tie, ktoré najviac preberajú rizika. Pokiaľ ide o MSP, vypracovali sme nové nástroje, známe ako Merchant Lending. Mezanin, Lending. Mezanin Lending. A sú tam odporúčania, ktoré sú veľmi zaujímavé je tam taká tabulka výsledkov, na ktorými teda pracujeme a ktoré analizujeme. A tiež je tam návrh spoločných nástrojov, nad ktorými pracujeme a teda chceme vypracovať aj podrobnejšie nástroje. Dovolte mi, aby som skomentoval pozmeňujúce návrhy výboru DV pretože pre nás sú mnohé dosť problematické vzhľadom na čísla a údaje, ktoré sú tam uvedené. A pokiaľ ide aj o čísla, ktorými my pracujeme, pani predsednička, nech sa páči pani spravodajkyňa. Ďakujem, len veľmi stručne chcem sa poďakovať všetkým, ktorí vstúpili v tejto stručnej eh, debate. Ani so zelenými, ani so socialistami som nemala rozpory a súhlasím, že ekologické a sociálne aspekty sú naozaj dôležité. A verím, že banka dobre reagovala, a rozumne reagovala na krízu. Mám problém so znením vašich eh, pozmeňujúcich návrhov. Niektoré z nich boli eh, tak e, navrhnuté v takom znení, e, ktoré mm, by e, znamenalo, že EIB úplne zanedbala ekologické aspekty, ale to tak nie je. Transparentnosť, ako viete, je môjmu srdcu veľmi blízka a mm, čo najviac sa vynasnažím, snažím aby e, som zabezpečila, že výdavky v e, európskych fondov a európskych prostriedkov v EIB alebo v iných inštitúciách bude transparentnostné. No keď hovoríme, že EIB má stransparentniť výdavky a pôžičky, tak e, by sme tým nepriamo naznačovali, že teraz sú úplne netransparentné. A preto mám problém s týmto znením a ja som e, navrhol znenie viac transparentné, čo by ste neakceptovali. No, ďakujem vám za spoluprácu, ktorú sme tu vykonali spoločne a myslím, že sme sa tu vydali na správnu cestu. Uh, ďakujem pekne. Časový harmonogram e, je taký, že hlasovať sa bude 23. E, februára a hlasovanie vo výbore kont bude 15. marca, teda potom tá správa bude v marcovej plenárke tiež, pokiaľ sa nič nestane. Teraz ideme na bod 7 a to je e, dlhodobá udržateľnosť e, verejných e, financií pre zotavujúcu sa ekonomiku a pán spravodajca Hoang eh, Gok eh, má správu, ktorú nám predniesie pán Gok. Merci, madame la présidente. Ďakujem pekne, pani predsednička. Táto správa eh, je príležitosťou sa vrátiť k dvom základným skúsenostiam z ekonomickej krízy, pokiaľ ide o jej dopad na verejné financie. Tá prvá skúsenosť alebo poučenie, e, pokiaľ ide o kontracyklickú alebo acyklickú úlohu rozpočtov, ktorá sa potvrdila počas krízy a to úspešne, ak môžeme teraz hodnotiť to oživenie, ktoré sa naznačuje alebo ukazuje. Ale tieto signály oživenia sú aj tak ešte e, krehké. A druhé poučenie že trhy a ratingové agentúry, ktoré mali problémy pri hodnotení rizík, pokiaľ ide o deriváty a úvery minulý rok, mali rovnako problémy pri vyhodnocovaní asociovaných rizik, pokiaľ ide o štátne pôžičky. Myslíme predovšetkým na Grécko, ale ako viete, grécky problém je čiastočne aj veľmi čiastočne súvisí s daňovým pokrytím, ale myslíme tiež na Španielsku. To je jeden z najlepších žiakov, pokiaľ ide o aplikáciu štrukturálnych reforiem, ktoré odporúčala Európska komisia. Ale Španielsko evidentne e, trpí nadhodnotením rizik, ktoré súvisia so štátnymi obligáciami a požičkami na trhoch. Takže táto správa nám umožňuje urobiť trochu odstup k týmto dvom kľúčovým otázkam, aby sme urobili reorganizáciu našich rozpočtových politik do budúcnosti, budúcnosti a možno by pomohlo ratingovým agentúram lepšie e, robiť ich hodnotenia. K tomu prvému bodu rozpočtové politiky správa navrhuje aby sme uchovali duch e, revízie Paktu stability z roku 2005, ktorý veľmi pragmaticky umožnil a umožňuje členským štátom e, robiť výnimky z maastrichtských kritérií vo výnimočných okolnostiach, hlavne v prípade recesia. To umožnilo členským štátom, aby spravovali tak, ako bolo potrebné ekonomickú krízu. Samozrejme, táto revízia sa urobila e, pod vplyvom pragmatizmu, ale ak chceme urobiť určitý odstup a teoreticky pouvažovať, táto správa navrhuje veľmi presné kritériá, aby sme nastavili to anticyklické pôsobenie rozpočtových politík tak ako to ukázala hospodárska kríza a tak ako to uznala aj Európska komisia, pretože to uznala ako dobré pravidlo. Čo môžeme odporúčať? Napríklad, že kým výrobné kapacity a schopnosti sú nižšie než obvyklé, ten rámec produkčný je medzi 75 a 80 percentami výrobných kapacít a my sme pod týmto percentom alebo pod týmto spektrom, tak je tu možnosť, aby sme odporúčali uchovanie tých podporných opatrení a aj uchovanie toho, čo komisia nazýva ako nekonvenčné opatrenia. A keď ekonomika dosiahne e, to, tie normálne percentá využívania tých svojich produkčných kapacít okolo 80 tak v tom momente je možné odporúčať, aby sa nadbytky prvotných rozpočtov na dlhy a hľadanie tej rozpočtovej rovnováhy by mala byť priorita a zároveň aj vytváranie pracovných miest. Tieto pravidlá sú veľmi presné a zároveň nám umožňujú vytvárať odporúčania, pokiaľ ide o stratégie na východiskové stratégie z krízy. Ide o to, že či by sme mali sme v roku 2010 e, mali zrušiť podporné opatrenia ekonomiky, aby sme sa e, vrátili k tým predchádzajúcim situáciám. Ale čo nám hovoria súčasné pravidlá, že sme v situácii, kedy všetky členské štáty majú veľmi nízke produkčné kapacity, okolo 60 teda široko pod tým normálnym percentom využitia produkcie a v tomto prípade, keby sme veľmi rýchlo zrušili nekonvenčné opatrenia, to by naše ekonomiky veľmi rýchlo znovu ponorilo do recesie. Takže v tomto prípade môžeme odporúčať uchovanie podporných opatrení, kým sa produkčná kapacita ešte dostatočne nevyužíva a zrušiť ich až, keď dosiahneme to potrebné percento. To sú podľa mňa dôležité body tejto správy ktorá tiež nástojí na úlohe e, tých sociálnych nárazníkov alebo agentov, pokiaľ ide o verejné výdavky, sociálne výdavky a tak ďalej. Videli sme, že na rozdiel od USA, európsky sociálny model bol vynikajúcim nárazníkom alebo tlmičom tejto krízy a že náš systém sociálnej ochrany umožnil našim ekonomikám e, rýchly, rýchlu reakciu keď budeme viesť diskusiu s našimi kolegmi z výboru zo sociálnych záležitostí, ktorí sa budú venovať aj e, dôchodkovým systémom, ale myslím, že bude zaujímavé diskutovať o tom, aký bude najlepší spôsob na to, aby sme uchovali náš dôchodkový systém do budúcnosti. A posledný zásadný bod tejto správy, to je niečo, čo nás všetkých tu znepokojuje, a to je otázka udržateľnosti, dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Prirodzene ide o to, aby sme zadefinovali kritéria, ktoré budú kompatibilné s princípom, s kontracyklickým princípom e, rozpočtových politik, ktoré som práve spomenul. Jedna poznámka. V ekonomickej literatúre neexistujú nediskutovateľné kritéria, ktoré budú dlhodobo merať udržateľnosť ekonomiky. Ekonómovia v súčasnosti nevedia zadefinovať presne, aké sú dlhodobo udržateľné politiky ekonomické. Vedia to zadefinovať krátkodobo, ale nie dlhodobo. To vieme ako to funguje, ale teda z toho dlhodobého hľadiska nevieme, ako tie verejné financie budú udržateľne fungovať, ale napriek tomu navrhujeme, tak ako komisia, navrhnúť jedno kritérium alebo ukazovateľ a to na meranie dlhodobej udržateľnosti verejných financií a aby to bolo kompatibilné aj s tou kontracyklickou evolúciou ekonomiky. A tento ukazovateľ by som označil ako štrukturálny, ktorý má doplniť ukazovatele Maastrichtskej zmluvy a paktu stability. A aké sú? Ide o dva ukazovatele. Jednak navrhujeme doplniť kritérium rozpočtového deficitu, tie známe 3 a doplniť o štrukturálny deficit. Teda ide o rozpočtový deficit, ktorý bude neutralizovaný o dopady konjunkturálnej politike. A druhé kritérium, ktoré navrhujeme, je to percento štrukturálneho zadlženia a to meria pomer štátnej pomoci na aktíva jednotlivých členských štátov. A s týmito dvomi ukazovateľmi máte dosť presných prvkov na to, aby ste mohli vyhodnotiť, aký je, štav, aký je stav verejných financí v každom členskom štáte. Máte e, ukazovatele, ktoré budú mať k dispozícii ratingové agentúry a trhy, ale aj dvor auditorov, ktorý určite jedného dňa bude musieť zohrávať dôležitú úlohu vo vyhodnotení a pri rejtingu e, verejného dlhu členských štátov, tak ako si to želala Pervanš Beres. A to nám tiež nezabráni, aby sme od Európskej komisie žiadali, aby hodnotila kvalitu verejného dlhu, hlavne na základe dopadových štúdií, na základe jednotlivých podporných opatrení, ktoré boli realizované. Je potrebné, aby sme teda urobili takéto dopadové štúdie, pretože ak verejné výdavky sú vo väčšine štátov budú dobre spravované, za posledné roky boli urobené aj určité fiškálne výdavky, tak je navyše potrebné urobiť aj výdavky, ktoré budú mať podporný efekt na ekonomiku a toto treba vyhodnotiť z daňovej stránky, aby sa verejný dlh a verejné financie využívali správnym spôsobom. A Európska komisia potom musí účinnosť týchto opatrení vyhodnotiť dopadovými štúdiami. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Mám dlhší zoznam žiadateľov o slovo kolega Hökmark, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem aj pánovi spravodajcovi za predloženú správu, ktorá je zaujímavá. A myslím, že je dobrým základom pre diskusiu a výmenu názorov. Z nášho pohľadu bude dôležitá predovšetkým jedna vec, a síce, aby nebola ohrozená zamestnanosť, pracovné miesta, blahobyt občanov a ekonomický rast podkopanými verejnými financiami, pretože deficit tieto problémy nerieši. Rád by som tu pripomenul jednu vec. Minulý rok sme e, diskutovali o správe o politike ekonomického oživenia a tam sme si mohli vybrať medzi dvomi smermi. Socialistická skupina žiadala vyššie výdavky a laxnejšie pravidlá, pokiaľ ide o pakt stability, aby boli povolené vyššie deficity, než umožňoval pakt stability. A to sa týkalo aj štátnej podpory a podobne. Socialisti vo všetkých týchto dôležitých témach bola, ale, boli prehlasovaní a parlament zdôraznil, že je potrebné, aby verejné financie boli neustále pod kontrolou a aby boli stabilné. A ja by som ešte rád zdôraznil pánovi spravodajcovi, že teraz socialistická skupina žiada rovnaké výdavky ako v USA, ako vo Veľkej Británii alebo v Španielsku, alebo, ale keď sa pozrieme na výsledky týchto, výsledky, ekonomické výsledky týchto štátov, tak napríklad v Španielsku narastol verejný deficit do obrovskej miery a nezamestnanosť sa dostala až k 20%. Vo Veľkej Británii sa zdvojnásobil štátny dlh a zvyšujú sa náklady dlhovej služby. To všetko sú obrovské náklady, ktoré e, budú e, mať odraz aj do budúcnosti a navyše to spomaluje aj ekonomické oživenie a spomaluje to aj vytváranie nových pracovných miest. Pretože sú vyššie úrokové miery. Verejná podpora vytláča súkromné investície, takže existuje táto socialistická cesta, ktorá vznikla v týchto členských štátoch a potom taká umiernenejšia cesta, alebo možno taká um, presnejšia, ktorá realizuje sa v iných krajinách a uvidíme, aké výsledky prinesie, či dojde k zvýšeniu alebo k zníženiu zamestnanosti alebo nezamestnanosti. Ale to všetko sú tvrdé, jasné, reálne fakta pretože obe tieto alternatívy sa v praxe realizovali, takže ich môžeme porovnať a vyhodnotiť. Teraz je ale, myslím si, dôležité, aby sme sa zamysleli nad tým, akým smerom sa bude uberať diskusia o tom, ako sa dostať z krízy. Je potrebné, aby sme hovorili o tom, ako znížiť verejný deficit v jednotlivých členských štátoch, pretože inak sa dostaneme do rovnakej situácie ako v ekonomike, v našej ekonomike 70. rokoch. Je potrebné, aby sme mali veci pod kontrolou, musíme byť flexibilní, ale zároveň musíme kontrolovať verejné financie, lebo inak si podkopeme našu hospodárskú budúcnosť. Keď dojde k znižovaniu schodku verejných financí, čo vôbec nie je jednoduché, tak zároveň musíme stimulovať ekonomiku tým, že zrealizujeme reformy na strane ponuky, tým, že zvýšime možnosti pre investície, pre cezhraničný obchod a pre vznik nových trhov. Takže to je tá rovnováha, ktorú by sme mali využívať a hľadať. Pokiaľ ide o trvalú udržateľnosť alebo aspoň dlhodobú udržateľnosť. Tu je krásne vidieť, že schodok v niektorých členských štátoch, a nebudem uvádzať tie najdrastickejšie prípady, nám jasne ukazujú, že ak nemáme pod kontrolou verejné financie, tak nemôžeme kontrolovať schodok. Najväčším ohrozením ekonomickej stability Európy a eura sú verejné deficity niektorých členských štátov, to všetci veľmi dobre vieme. A môžeme si položiť otázku, prečo je tomu tak. Možno aj preto, že príliš veľa členských štátov malo príliš vysoké deficity ešte predtým, než vôbec hospodárska kríza začala. A pri pohľade do budúcnosti my sme mali teda diskutovať o tom, ako stanoviť nové pravidlá, ktoré by zabezpečili dlhodobú stabilitu. Pretože nestačí, aby sme splnili pravidlo maximálneho deficitu len v dobe, keď sa nám hospodársky darí. Musíme byť pripravení aj na tie zlé časy. A možno keď sa pozrieme do minulosti, tak by sme sa mali poučiť a povedať si, že takmer všetky členské štáty mali príliš vysoké deficity. A práve v období toho blahobytu, a tam si myslím, pani predsedkynia, že je potrebné vyhnúť sa tomu, aby sme vytvárali nejaké ilúzie, že sa budeme na verejný dlh pozerať nejak inak. My e, sa môžeme vo výbore Ekon pozerať na tento deficit akokoľvek, môžeme ho aj zadefinovať akokoľvek, ale otázka je, aké úrokové sadzby z toho budú vyplývať pre občanov, keď vlády stratia kontrolu nad verejnými výdavkami. V niektorých členských štátoch to už vidíme. A môžem pána spravodajca upozorniť, že občania v tých štátoch vôbec spokojní nie sú a našou zodpovednosťou je, aby sme vytvorili prostredie, ktoré umožní stabilné verejné financie a stabilné financie aj pre, aj pre príjmy domácnosti, aj pre pracovné príležitosti. A z tohto dôvodu moja politická skupina predloží viaceré mm, pozmenujúce návrhy. Takže ďakujem veľmi pekne. Najprv by sme dali slovo stieňovým spravodajcom, ak s tým súhlasíte. Karol Leglen. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. Chcel by som začať tým, že by som sa chcel poďakovať spravodajcovi za veľmi zaujímavú e, správu, tak ako to povedal už predchádzajúci rečník. E, samozrejme, že toto nie je len formálny úvod, ale naozaj si veľmi cením prístup spravodajcu, pretože e, išlo tam o istú výzvu, o istú stratégiu, pokiaľ ide o možnosť dostať sa nejako z tejto ťažkej krízy. A takisto som sa snažil aproximovať isté body, ktoré sú Eh, uvedené v európskom sociálnom modeli, ale je to naozaj veľmi vážna situácia. Myslím si, že môžem s pánom Hegmarkom eh, v tom, o tom v tomto súhlasiť, pretože vidíme hlavne, že čo sa deje v posledných týždňoch. A myslím si, že tá správa, ktorú máme pred sebou, vlastne odpoveda na isté veci. Spravodajca povedal, že by chcel um, nové indikátory v nadväznosti na to, ako sa vlastne darí ekonomike v jednotlivých členských štátoch. Áno, to je správne, pretože potrebujeme isté indikátory a potrebujeme vidieť výsledky. A toto musíme samozrejme skombinovať s tým faktom, že musíme naozaj pracovať pre našich občanov. A naozaj si myslím, že by sme mali byť trošku reštriktívnejší, pokiaľ ide o to, že koľko vlastne chceme, aby naše štáty míňali peňazí. Pretože jednoducho nemôžeme si ustavične požičiavať a nemôžeme si požičiavať na to, aby sme sa dostali z takejto krízy. A na toto by sme mali myslieť samozrejme. A keď na toto myslíme, tak potom by sme mali spraviť niekoľko pozmenujúcich návrhov, eh, pozmenujúcich vecí proste presadiť. A samozrejme, že sa dostávame k filozofii, že ako sa dostať vlastne k tejto hospodárskej situácii. A nechceli by sme samozrejme hovoriť len o tých veciach, ktoré tu odzneli. A naozaj si myslím, že eh, je potrebné sa na to pozerať z perspektívy jednotlivých členských štátov, pretože videli sme to, čo sa dialo v jednotlivých členských štátoch v priebehu posledných týždňov. A naozaj si myslím, že by sme mali o tomto uvažovať. A v tejto správe sa naozaj hovorí o tom, že nemôžeme jednoducho ten schodok mať dlhodobým, pokiaľ samozrejme to nie je e, udržateľný schodok, pretože e, pokiaľ si nemôžeme požičiavať peniaze, samozrejme, že tam musí byť e, istá tý benchmark, istá hranica. Ale vidíme, že vlastne viac ako polovica členských štátov už dosiahla maximálny život tá schopný, tak povediať, e, schodok v rozpočte. Takže každopádne by som chcel povedať vlastne to, že si veľmi cením, že spravodajca hovorí o tomto fakte a o európskom sociálnom modeli a snaží sa ho nejakým spôsobom obhajovať. A keby v podstate e, tá situácia bola lepšia, asi by sme mali odkladať isté peniaze bokom a posilňovať vlastne našu ekonomiku. Potom by sme zas, asi neboli v takej veľmi vážnej situácii, pretože teraz si to vyžaduje naozaj drastické opatrenia. A ja si naozaj nemyslím, že by bolo odpoveďou vlastne to, že budeme míňať ešte viac e, verejných prostriedkov. Takže veľmi pekne vám ďakujem a veľmi sa teším na zaujímavé veci, ktoré tu odznejú. Ďakujem spravodajcovi, ďakujem pani predsedajúcej. Ďalej, Santigo. Veľmi pekne ďakujem za slovo a za túto zaujímavú správu. A samozrejme, že táto správa umožňuje, aby sme ešte dôslednejšie sa zamysleli a diskutovali o týchto rozdieloch, pretože dá sa povedať, že z mnohých hľadisk je táto správa vlastne prierezovou správou, pretože tam ide vlastne aj o financie a nejde tam v podstate len o ročné e, schodky v rozpočte. Ale samozrejme, že e, sú to rôznorodé názory a môže táto diskusia sa vyvíjať naozaj veľmi rôznorodým smerom. Ale samozrejme, že chceme poďakovať sa spravodajcovi hlavne za to, že sa snaží nejakú racionalitu voviesť do tejto rozpravy. Uh, takže nehovorí zásadne, že verejná zadlženosť je dobrá, alebo výdavky sú príliš veľké alebo príliš malé, respektíve ten sociálny štát je príliš e, veľkorysý alebo nie. Ale snaží sa v podstate isté kritéria e, vlastne vypracovať. A Práve za to by sme sa mu mali poďakovať, pokiaľ ide o túto správu. A bol by som veľmi rád, keby sme mohli vážnejšie sa snažiť v rámci tejto rozprávy sa zaoberať vlastne s rôznymi pokusmi a kritériami, o ktorých hovorí spravodajca. Bez toho, aby sme hovorili jednoducho len o tom, že je tá zadlženosť rozumná, respektíve nie je rozumná. Samozrejme, že e, cesta riešenia, samozrejme aj my zelení o tomto veľmi tvrdo rozmýšľame a môžem povedať, aký je návrh Návrh je taký, že tieto štátne úlohy v podstate by sa mali eh, hnať smerom nahor, až kým v podstate tá produkcia nie je dostatočne veľká. To znamená, že spravodajca vlastne chce, aby sme, pokiaľ ide o eh, produkciu, eh, pokiaľ ide o tie produkty v podstate, ktoré neničia planétu, aj za cenu toho, že by sa to vlastne vyrábalo v iných krajinách. My naozaj toto nechceme. My chceme, aby sa investovalo do iných výrobných systémov. Namiesto toho, aby sme zaťažovali vlastne falošnou produkciou, falošnou výrobou naše ekonomiky. A v tu v podstate narážame na základný nesúlad, pretože prestavanie našej priemyselnej výroby sa stále viac a viac objavuje e, ako otázka, pretože ak my budeme takýmto spôsobom ďalej vyrábať, tak vlastne budeme e, produkovať ďalšie dlhy, to znamená ekologické dlhy a za tie ekologické dlhy budeme naozaj veľmi tvrdo platiť. To znamená, že samozrejme, že máme rôznu zadlženosť, máme finančnú zadlženosť, ale takisto zadlženosť voči budúcim generáciám a vlastne globálnemu otepleniu a tak ďalej. Takže s týmto máme naozaj veľmi veľké ťažkosti. A práve z toho dôvodu vlastne tie možnosti štátu, aj keď tie možnosti sú veľmi ťažké, ťažko na jej, ťažké je ich nájsť, čo je vlastne únosné, čo je vlastne tá úroveň, ktorú môžeme dosiahnuť. A myslím si, že teraz stojíme vlastne v takom bode, že sme sa dostali na k otázke legitímnosti. A táto otázka legitímnosti je vlastne mimoriadne e, dôležitá. Legitímnosť a zaobchádzania s verejnými prostriedkami, pretože občania občianky napríklad v Nemecku ako najväčší problém pomenúvajú nie nezamestnanosť, respektíve uh, sociálnu odkázanosť alebo ekologickú krízu, ale úroveň štátnej zadlženosti a to, že ten štát by sa mohol stať vlastne neschopným ďalej konať. A toto je vlastne problém, ktorý naozaj vnímajú naši občania veľmi vážne. A my by sme mali takisto v podstate ďaleko vážnejšie sa nad týmto zamyslieť a nemali by sme na to odpovedať len makroekonomickými prostriedkami. A chcel by som povedať súčasne, že na jednej strane samozrejme sme spravodajcovi veľmi e, vďační za isté uvažovanie, pokiaľ ide o ekologickú prestavbu tejto výroby a v zásade to znamená, že vlastne nutné investície musia byť predovšetkým investície z verejných zdrojov, ale podľa nášho názoru v podstate to vyzerá tak, že čím viac vlastne budeme musieť predpisovať isté veci, e, tak povediať, tejto verejnej ruke, v budúcnosti samozrejme by to mali byť ekologicky udržateľné produkty a nie také produkty, ktoré budú so sebou prinášať veľkú zaťaženosť, pokiaľ ide o um, životné prostredie. To znamená, že prestavba ekonomiky sa netýka vlastne len ďalších investícií, ale aj stanovenia patričných mantinelov, aby sme skutočne tú budúcu výrobu mohli považovať za udržateľnú výrobu. A ja si naozaj myslím, že by sme sa mohli zjednotiť aj na inej formulácii, ktorá by v podstate bola potom pre nás únosnou. Ďakujeme veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca. Takže uh, spravodajci tieňovi tu nie sú. Dávam slovo pani Tadenku. Ďakujem pani predsedníčka. Rada by som sa poďakovala s mm, pravodajcovi aj za úvod a predstavenie. Keď sa pozrieme na e, nadpis na jednej strane je to udržateľnosť verejných financií e, pre obnovu ekonomiky, je to veľmi dôležité, no musíme myslieť aj na to, čo treba robiť v krátkodobom výhľade. Ehm, myslím, že e, to je nedostatok zodpovednosti, keď hovoríme o tom, že e, máme e, ďalej pokračovať s zadlženosťou štátov, čo bude potom dedičstvo pre budúce generácie. Toto je nepriateľné, a keď vieme, že sú problémy s verejným dlhom, čo sa týka financovania dôchodkov aj v budúcnosti. Spravodajca samozrejme si zvolil svoje stanovisko, a mm, spolahlivé verejné financie sú neuveriteľne dôležité, keď e, ide o to udržať infláciu pod kontrolou. A e, samozrejme, musíme zachovať e, aj verejnú zadlženosť pod kontrolou. Keď sa pozriem na text spravodajcu, ktorý hovorí to o tom, že treba posúdiť pakt rastu a stability a že sú tu e, núzové okolnosti, ktoré nám umožňujú ho prehodnotiť. E, tiež je tu otázka plného využitia výrobnej kapacity. No nemyslím, že toto je cesta, ktorou sa chceme uberať. Máme pakt rastu a stability a ako nám ukázala posledná história nedávno, e, že v dobrých časoch možno príliš málo dbáme na to, aby e, sme e, sa e, držali podmienok paktu rastu a stability a to nás viedlo k terajšej situácii a práve tam a vtedy sme potrebovali väčšiu európsku vládu a viac európskej vlády a to musí dostať najväčšiu prioritu. Členské štáty musí byť teraz disciplinovanejšie a ako náhle umožnite veľkým štátom vysť e, z toho bez postihu a e, pohľaviť splnenia podmienok, tak potom e, stratíme kontrolu nad tým. Druhá vec je, že akýkoľvek prístup, ktorý ste vy zobrali, vo vašom prístupe sa mi zdá, že je to um, príliš uh, európsky štát, ktorý sa spravuje a vládne a um, dávame málo manevrovacieho priestoru na inovatívny prístup členských štátov, pretože samozrejme potrebujeme mm, dohľad e, a potrebujeme členské štáty, aby to naplnili po svojom. A mm, myslím, že to môžeme urobiť, ak budeme mať e, platnosti pakt rastu a stability a ak to e, budeme trošku prísnejšie si vykladať jeho podmienky, tak a potom, keď tam zahrnieme aj aspekt dohľadu, ktorý potrebujeme, tak by sme e, nemali umožniť e, medzerikať, ale členské štáty e, uniknú zodpovednosti. Tam ja myslím, že by sme mali takto postupovať a nie podľa vášho prístupu. Kolegyňa odišla, teraz Udo má slovo. Ďakujem, pani predsednička, vážené kolegyňa a kolegovia. V jednom som si úplne istý keď e, viac európskych občanov e, bude um, počúvať viac a mohli by počúvať vaše debaty tak by e, povedali viac, ako doteraz povedali. Ja som e, do tejto e, debaty naozaj sa domneval, že sme sa v výboroch niečo poučili z ekonomickej a hospodárskej a finančnej krízy a že sme boli v stave viesť vecnú debatu o tom, o tej otázke, že čo teraz musí verejný obchod dokázať napriek dojmom populizmu ako v starých časoch. Kolega Hökmark e, nám pripomenul staré časy, ako to bolo v e, tomto výbore. E, predsa nemôže nikto vážne prísť na myšlienku, že keď trojnásobok HDP Nemeckej spolkovej republiky sa e, spáli v e, tejto hospodárskej a sociálnej kríze, že e, tu, máme, že to má niečo spoločné s tým, aké návrhy sme sa snažili formulovať v našich rozhodnutiach o štátom angažovanej politike pri investíciách. Ako ďaleko musí byť vzdelený od reality, aby ste prišli na takúto myšlienku. Potom Gigold sa nemusí skrývať v otázke populistických tirát. Toto je samozrejme stred ktorý musíme mm, podrobiť e, prehodnoteniu a e, do akej miery e, tu vzniká sociálna chudoba, koľko ľudí ešte ďalej sklzne do nezamestnanosti a dokedy ešte budeme musieť čakať na mm, triezvy obchod. Neboli sme dosť prísni v našich podkladoch pre mm, pakt rastu a stabilitu. Neboli sme dosť e, múdri, lebo sme sa snažili investovať tam, kde bolo rozumné investovať a nutné investovať, aby sme vybudovali novú ekonomiku. To bolo zlyhanie v minulosti a nikto e, neunikne z tejto hospodárskej situácie, kde sa hovorí len o e, lánskych snehoch a ideológii. A s touto diskusiou my neprispejme vôbec k tomu a žiadam kolegov, aby e, sa vážne zamerali na návrh správy môjho kolegu a tu potom uvidíme, ako e, triezvo a rozumne dospejeme k výstupu a potom dospejeme k strategii rastu a potom nebudeme hovoriť o tom, že budeme tak šetriť, až naše hospodárstva zlyhajú sme otvorení pre rôznu diskusiu o tom, ako prebudovať e, európske hospodárstvo ekonomické a sociálne udržateľné. Ináč nebude žiadna budúca stratégia. To je dôležité a určite to bude aj výsledok e, našej rozpravy a zámer spravodajcu. V tom sa zhodneme, no nezhodneme sa v tom, e, čo sa týka otázky, keď štáty chcú teraz ešte ťažšie verejne zasahovať a potom sa dostaneme do začarovaného kruhu, v ktorom európska ekonomika vôbec nenájde žiadne východisko. Chcem vás pozvať, kolegovia a kolegyne, aby ste tu opäť našli novú prax a aby ste eh, mali eh, rozum a aby ste nepodľahli starým ideologickým eh, blúdom. Oh, Dobre, Kay Swinburne. Ďakujem, pani predsednička, a ospravedlňujem sa členom, ktorí e, sedia aj vo výbore KRIT, pretože um, oni to asi počuli e, minulý týždeň. Keď hovoríme o dlhodobej udržateľnosti e, a verejných financiách, mám isté veľké obavy, že stále sme nezvládli to, čo je definícia verejného dlhu. A určite po e, schodzách Rady ministrov na ECOFINE minulý týždeň veľmi, veľmi jasné, že ani oni nemajú jasnú predstavu o tom, ako majú definovať verejný dlh. Kým e, nestanovíme kritériá na to, že čo e, má a čo nemá byť zahrnuté, za to hlavne čo sa týka financovania mimo súvahového, mnoho členských štátov používa veľký počet nástrojov mimo súvahu financovania a mnohí z nich budú aj predmetom rozpravy o derivatoch, o ktorých budeme hovoriť potom, ale tiež je tam veľa ne, um, podložených uh, pasív z dôchodkových fondov a mnohé eh, členské štáty eh, sa tu previnili a majú, majú ich minulé súvahy, teda musíme o tom opatrne uvažovať. A keď hovoríme o udržateľnosti verejných financií, tak musíme pamätať na to, že peniaze, ktoré si e, požičiavajú vlády, pochádzajú od investorov cez trhy a um, ten um, množstvo um, dlhov, ktoré musia presunúť uh, v nasledujúcich mesiacoch je nevydané a Grécko, uh, zároveň aj Portugalsko, Francúzsko uh, tu posúva dlh 17 až 27 mm. svojho HDP. Toto je nevydaný jav európskeho zadlženia a preto ja navrhujem, aby sme mali tú koordinovanú stratégiu splatnosti týchto dlhov aby každý e, si to uvedomil, keď e, pôjde si požičať kapitál na trhu a tiež, aby sme určili, že koľko zadlženosti v euro sa bude môcť požičiavať zároveň. Keď máte možnosť e, si vybrať, tak teraz ako investor máte možnosť, či chcete si nakupovať založenosť Nemecka alebo iných. Ak budeme mať koordinovanú stratégiu splatnosti dlhov, tak aj v euro a v iných krajinách to bude užitočné a musíme pamätať na to, že všetky mm, dlhopisy e, denominované v eurách e, nebudú zrazu premenené na inú menu. Musíme sa postarať o to, že definície budú správne a budeme sa musieť zamerať na niektoré jednoduché veci, aby sme e, sa zabezpečili, že nebudeme mať dlhovú krízu, aj krízu verejných financií. Danuto Ďakujem, Danuto Jazovecka. Nech sa páči. Ďakujem a ospravedlňujem sa, musel som ísť na e, výbor o zamestnanosti. Potom, ako som si prečítala správu od pána Nagoka, tak chcem vás upozorniť na niektoré aspekty, ktoré boli vnechané a sú podľa mňa dôležité. V prvej časti je to uniková stratégia. Myslím, že je dôležité jasne poukázať na prioritu dlhodobých investícií, ktorá prinesie návratnosť a ekonomický rast. Takže um, prioritné investície musia ísť e, do výskumu a vývoja a zvyšovania potenciálu ekonomiky, ako aj do vzdelávania. Vy ste to nespomenuli, ale dnes e, na trhu práce sú ľudia, ktorí nie sú mobilní a kreatívne, ktorí nemôžu pružne reagovať na zmeny v pracovnom trhu. Tiež by sme mali upozorniť na to, že sú tu aktívne mm, opatrenia na trhu práce, ktoré sú dôležité pre stabilitu verejných financií. Mali by používať svoje vlastné zdroje, vrátane ľudského kapitálu a nemali by sa spoliehať len e, na mm, rast založený na imigrácii, pretože experti hovoria, že imigranti nemôžu zaplniť všetky medzery na pracovnom trhu, takže mali by sme čo najviac a najlepšie využívať naše zdroje a zamerať sa v týchto programoch na ľudí starších ako 50 rokov a tiež e, umožniť do toho zapojiť mladých ľudí, aby sa e, zaručila stabilita dôchodkových fondov. E, ďalšia vec e, je, že pri zlepšovaní stability verejných financií mi tu e, chýba v prvom rade odvolávka na starnúcu spoločnosť a demografické zmeny v Európe spôsobujú nevydané zmeny v financovaní, v verejných financiách EÚ, takže vzhľadom na demografické výzvy a ich dopady na terajšiu politiku, hlavne čo sa týka protikrízových opatrení a nástrojov. Tieto by e, nemali spôsobovať dlhodobý dopad na verejné financie, pretože ďalšie generácie budú musieť e, s tým bojovať. Pani Kol to spomenula. Sociálna daňová politika e, má zabezpečiť rovnováhu medzi rôznymi generáciami a toto je kľúčovo dôležité v e, stabilite. A v tretom odseku, kde sa hovorí o tom, ako identifikovať verejný dlh, tu by som e, dodala monitorovanie záväzkov spojených s dôchodkovými fondami a pravidelné zverejňovanie informácií, ktoré sú spojené nielen e, s záväzkami v finančnej sfére, ale aj záväzkami vo verejnej sfere, ktoré nám umožňa lepšie monitorovať e, tieto schémy. Eurostat by mal pripraviť spoločnú metodiku e, pre vypracovanie takýchto správ. A tiež e, musíme rozmýšľať nad riadením platobnej schopnosti v verejnej sfére. Ja myslím, že takéto riadenie by znížilo náklady na financovanie verejného dlhu. A treba monitorovať e, platobnú schopnosť a likviditu verejných financií pri splácaní štátnej pomoci pre štáty s vysokým schodkom. Nie je tu dosť e, snaj o lepšiu vládu a viac informatiky v verejnej sfére a náklady na verejnú, sféru sú, verejnú správu sú príliš vysoké. Jean-Paul Gozes. Merci, madame le président. Sûr, je vais... Ďakujem, pani predsednička. Ja sa chcem samozrejme poďakovať spravodajcovi za e, tú prácu, ktorú odvedel. Myslím, že má tu jednu zásluhu a to, že sa pokúsil navrhnúť isté riešenia Môžeme s nimi súhlasiť, či nemusíme, no myslím, že to je chválihodná snaha, pretože keď počúvam túto rozpravu, myslím si, že som normálny občan e, z dediny s 300 obyvateľmi a myslím, že e, všetky tieto príspevky sú zaujímavé, no neprinášajú veľké riešenia. Keď sa hovorí o potrebe znížiť verejné výdavky, tak dobre, ale keď sa znižujú verejné výdavky, tak sa znižujú príjmy pre inú kategóriu osôb. A je preto um, potrebné mať odvahu povedať, že toto sa nazýva prísnosť a prísnosť vyžaduje, že každý si musí v istom okamihu utiahnuť opasok. Poviem príklad. Eh, vo Francúzsku bola istá odmena či prémia za šratovné. To bolo dobre a podporilo to predaj nových aut. A dnes ľudia, ktorí majú stanoviska alebo stanice technickej kontroly aut hovoria, že um, budú mať problém, pretože nové auta 4 roky nepodliehajú technickej kontrole a staré auta zmizli a tak sa im znižia príjmy. Pretože v hospodárstve, v hospodárstve všetko súvisí so všetkým. Ja nemôžem povedať, že skončím tu s tým a bude, nebude to mať žiadne ďalšie dopady. Všetko súvisí so všetkým a teda je to stále zložitejší systém našich e, hospodárstiev. A keď sa niečo dotkneme, tak to bude mať dominový efekt. E, teda potrebujeme mať dlhodobé investície, no otázka je, akými e, investíciami treba financovať vzdelávanie, pretože to je dôležité, že nikdy nebol taký rozdiel medzi kvalitou vzdelávania a potrebami ekonomiky. Učňovské odbory sú e, zle hodnotené v krajinách ako je moja a sú tu isté nedostatky. Dlhodobosť dôchodkov samozrejme každý chce to, takúto dlhodobosť, no treba si klásť aj otázku udržateľnosti verejných financií. Ja nemám zázračné riešenie, no myslím, že sa musím naučiť argumentovať na základe zdravého rozumu ako to robia naši spoluobčania. Keď sa s nimi hovorí, tak e, im poviete, dobre, vy chcete zobrať tieto peniaze, no kam ich dáte, všetko so všetkým súvisí. No, chcem mm, položiť pragmatickú otázku a neviem, či e, na to dokážeme odpovedať a hodnotím pozitívne, že táto správa sa naozaj mm, snaží aj e, prostredníctvom našich pozmeňujúcich návrhov dať konkrétny potext tomu všetkému, pretože ako chcete, aby sme eh, hovorili o verejných financiách, keď trvanie vlád v našich štátoch nie je dlhšie ako dva roky. Viete, že keď sme starostovia, tak sa môžeme rozhodnúť medzi budovaním veľkých zariadení alebo tým, že urobíme kruhový objazd s kvetinami, lebo to je dobre viditeľné. Thank you. Uh, Edwards. Ďakujem, Edward. Thank you, Madam Chairman. I too would like to congratulate my colleague. Chcel by som pogratulovať môjmu kolegovi, spravodajcovi k tejto správe. A v podstate, pokiaľ ide o môj príspevok, e, nejde mi o riešenie, pretože mnohí kolegovia hovorili o riešení, ale ja by som sa chcel ďaleko bližšie zamerať na podávanie správ a vykazovať, systém vykazovania a na účovníctvo, pretože e, toto je mimoriadne dôležité a krajiny bohužiaľ nedodržiavajú e, prísnu disciplínu, pokiaľ ide o meranie, nech ide o čokoľvek, čo merajú, či merajú schodok e, rozpočtu alebo niečo iné a tým pádom to nie je v podstate pravdou a oni takéto informácie potom odovzdávajú iným členským štátom. To isté sa týka samozrejme HDP alebo maastrichtských kritérií a tak ďalej. Samozrejme, že vidíme, že e, to merajú, ale vidíme, e, keď jedna krajina napríklad dobehne takýmto spôsobom ostatné krajiny a vykazuje isté veci nepravdivo, ale ide nám o ďalšie veci. Viem o takých krajinách, ktoré dá sa povedať, môžete to nazvať akokoľvek, v podstate, že nevytvárajú nejaké účtovníctvo, alebo je to archaický spôsob účtovníctva. Ako by takáto uh, krajina mohla v podstate viesť naozaj uh, účtovníctvo typu cash flow, kde by v podstate ten minister jasne mal uh, pred sebou to, že aká je zadlženosť, ktorú je potrebné splácať, pokiaľ ide o veľké investičné projekty. A toto by sme nemali jednoducho dopustiť. Komisia by mala mať možnosť audit vykonávať po nadväznosti na takéto účtovníctvo, pretože aj prognózy, aj pokiaľ ide o veľmi presnú vedu, pretože prognozovanie je presná veda, ale samozrejme, že môžete prognozovať s malými chybami, ale keď prognozujete vždy optimisticky, tak je to veľmi zvláštne, pretože vždy potom vyvolávate dojem, že vlastne neexistuje nejaký problém a že vlastne to riešenie máte po ruke, pretože jednoducho preháňate HDP. Eh, a Chcel by som, aby táto správa naozaj v podstate hovorila aj o štatistickom riadení a vedení, pokiaľ ide o nezávislé inštitúcie, aby sa veľmi detailne monitorovali tieto veci, ako je napríklad HDP, e, verejné financie, akékoľvek údaje, ktoré sú dôležité a ktoré prispievajú k riešeniu, o ktorom dnes diskutujeme. Ďakujem vám. Veľmi pekne ďakujeme. Ja by som chcela tiež niekoľko pripomienok predniesť. Jedna vec je vlastne oznámenie. Mali by sme si uvedomiť, že táto správa je správou, ktorú robíme v rozšírenej spolupráci s výborom pre zamestnanosť. A hlavne výbor pre zamestnanosť sa bude zameriavať na e, dimenziu e, sociálnu, e, pokiaľ ide o takéto stratégie v nadväznosti na riešenie hospodárskej krízy a samozrejme aj patričný dopady na demografické záležitosti a meranie udržateľnosti sociálnych systémov ochrany, respektíve toto sú veci, ktoré sú viac menej tej právomoci výboru pre zamestnanosť a tým pádom by vlastne tento výbor mal mať v týchto veciach prioritu a spôsob, ako bude štruktúrovaná táto správa. Bude to, ako by to boli vlastne dve správy, ktoré dáme dokopy. Samozrejme, že je veľmi ťažké eh, povedať, eh, zdržte sa toho, aby ste zasahovali do územia, ktoré patrí výboru pre zamestnanosť, ale ja si naozaj myslím, že by sme sa mali naozaj snažiť zameriavať do tej miery, do akej to možné, na tie aspekty, ktoré sú v rámci právomocí uh, tohto výboru. Myslím, že to, čo povedal Kane Edward, je dosť zaujímavé v nadväznosti na meranie a monitorovanie a vlastne to, čo je skutočne zahrnuté do takéhoto schodku. A teraz sa vlastne pohybujeme na takom území, kde by sme mali naozaj vypracovať si nové prostriedky, aby sme mohli monitorovať a lepšie kontrolovať vlastne to, do čoho sa dostali členské štáty a čo vlastne skutočne vykazujú v tom systéme svojho výkazníctva. Mňa, mňa naozaj e, zaujíma vlastne to, čo povedal nový komisár. E, ide vlastne o e, mimo súvahové účtovníctvo. On vlastne reagoval istým spôsobom na tú druhú otázku, ktorá tam vlastne odznela zo strany Spojeného kráľovstva a on povedal jednoducho, že tieto veci dá prešetriť, ale ja som samozrejme mohla povedať tlači e, to, že parlament naozaj na tomto pracuje a že parlament chápe, že toto je záležitosť, ktorú je treba, potrebné prešetriť. Zajtra budeme mať výmenu názorov v nadväznosti na prvú správu o štatistických e, poradných orgánov e, takýchto e, štatistických úradov. Ja som v podstate bola spravodajkyňou, ktorá vlastne takéto rady Eh, presadzovala a vlastne bolo veľmi ťažké presvedčiť eh, členské štáty o tom, že je potrebné mať istý dohľad nad takouto štatistikou. A myslím si, že je to veľmi dôležité teraz spraviť ďalší krok a tak povediac otvoriť dvere členským štátom. Takže toto vlastne vám ponúkam ako niečo, o čom by ste mohli uvažovať, pretože tak, ako som povedala, bude potrebné naozaj vypracovať ďalšie monitorovacie nástroje a nevieme presne vlastne, že aká je definícia toho, čo je vlastne zahrnuté do schodku rozpočtového, pretože to je práve tá chyba, pretože práve z toho dôvodu sa nám darí len veľmi pomaly v podstate riešiť tento problém musíme brať do úvahy samozrejme aj oživenie a načasovanie všetkého, ale myslím si, že nemôžeme využívať ten fakt, že sme zatiaľ v podstate ešte nevypracovali si všetky nástroje v nadväznosti na ďaleko presnejšie monitorovanie, respektíve sme e, nevypracovali vlastne všetky veci, ktoré by sme mali a takisto vlastne nechápeme presne ešte, čo všetko je vlastne v tom schodku zahrnuté a preto je pre nás veľmi ťažké riešiť takéto rozpočtové schodky. A zo strany komisie tu máme pána Vajsa. Pán Vajs by chcel e, predniesť niekoľko pripomienok v nadväznosti na túto záležitosť. Veľmi pekne ďakujem za slovo. V podstate môžem súhlasiť s celým radom návrhov, ktoré boli predložené a hlavne pokiaľ ide o potrebu ďaleko väčšej racionality, pokiaľ ide o štatistické výkazníctvo, lepšie definície a tak ďalej. A komisia celkom určite sa v budúcnosti zameria práve na tieto veci, ktoré budú skutočne tou prioritou, pokiaľ ide o pracovný program komisie. Ale každopádne Máme niekoľko výhrad v nadväznosti na túto správu samotnú a tým pádom vlastne vysielame isté posolstvo. Možno, že to nebude zle chápané. Ja by som v podstate sa chcel zmieniť o niekoľkých týchto veciach. V prvom rade sme presvedčení, že táto správa vychádza dosť z úzkého hľadiska stabilizácie úlohy verejných financí. Samozrejme, že takáto politika je mimoriadne dôležitou záležitosťou, pokiaľ ide o um, akt uh, stability a rozvoja. Nedávno sa preukázalo, že vlastne aj takéto stabilizačné záležitosti v nadväznosti na EMU narastajú, pretože krajiny, ktoré majú veľmi značné um, nerovnováhu E, budú musieť riešiť vlastne otázku e, verejných financií bez ohľadu na to, že či tie verejné financie sa nachádzajú v dobrom stave alebo nie v dobrom stave. A po druhé, niektoré veci, o ktorých hovorili niektorí rečníci, nehovorilo sa tam dostatočne e, o stabilite a starnúcej populácii, pretože samozrejme, že takéto e, trendy sú neudržateľné e, dlhodobo a boli neudržateľné aj pred samotnou krízou. A práve preto je potrebné v podstate e, urobiť isté kroky na to, aby sa takéto, takáto verejná zadlženosť nestala zadlženosťou, ktorá sa vymkne z rúk. Potrebné je, aby verejné financie skutočne sa dostali na takú pozíciu, ktorá bude dlhodobo udržateľná. Ďalej je potrebné, aby štrukturálna reforma vlastne e, zvyšovala potenciálny rast a toto samozrejme príjmame. Veľmi e, sa tomu tešíme a je potrebné vykonávať ďaleko viac úsilia v tejto oblasti. Ale máme isté pochybnosti o tom, že či by sme sa mali výlučne opierať o to, čo navrhuje táto správa, že vlastne manažment dopytu by mal vlastne priniesť patričné výsledky. Ale samozrejme, že je tam aj e, isté zhoršovanie sa verejných financií, vedie to samozrejme k destabilizácii a istým spôsobom sa podkopáva podpora, pokiaľ ide o fiskálne záležitosti Takisto samozrejme e, si myslíme, že táto správa by mala vlastne e, prikročiť k tomuto trošku širším záberom, pretože fiskálna konfrontácia sa jednoducho musí presadiť, ale musíme ísť ďalej e, nie len proste po ten bod, ktorý tam naznačuje v pakt e, stability a rozvoja. Pokiaľ ide o potreby v nadväznosti na prispôsobenie sa, niektoré členské štáty sa musia prispôsobovať už teraz. Reformy v dôchodkovom a zdravotnom systéme musíme samozrejme presadzovať, aby sme skutočne e, ne dostali sa do takej situácie, že by sa minialo mimoriadne veľa v nadväznosti na starnúcu populáciu. A naozaj by sme boli presvedčení, že keby sa zahrnuli tieto prvky do tejto správy, tak tá správa by mala, mať trošku, by mala trošku širší záber, ktorý si myslíme, že je potrebný. Pán uh, Huang Gok, chceli by ste vlastne uzavrieť túto rozpravu a povedať niečo na záver? Len niekoľko pripomienok ak mi dovolíte. Prvý bod, ktorý by som chcel počiarknúť, je, že som bol donútený k tomu, aby som bol naozaj veľmi stručný, pretože rozsah správy bol v podstate predpísaný. To znamená, že som bohužiaľ nemohol zachádzať aj do mnohých otázok, ktoré tu naniesli mnohí rečníci. A takisto som sa snažil zo všetkých síl pridržiavať sa pravidiel a zamerať sa na pakt rastu a stability ako na isté obmedzenie, ktoré nemôžeme meniť v nadväznosti na tie revízie, ktoré boli urobené. A veľmi dobre viem, že v iných správach mnohí kolegovia v podstate žiadajú o eurobondy, ktorými by sa mali vlastne financovať, e, ktorými by sa mala financovať takáto zadlženosť. Ale toto Lisabonská zmluva zakazuje. A samozrejme, že sa tam hovorí o verejných financiách a o, o uplatňovaní istých e, opatrení, ktoré by napríklad urobili v e, USA, aby sa financovala verejná zadlženosť e, takýmto spôsobom. A to by určite spravili Spojené štáty americké, respektíve Spojené kráľovstvo. A ja som sa tomuto snažil vyhnúť, hlavne pokiaľ ide o tých ľudí, ktorí sú presvedčení, že súčasné pravidla sú správne. Takže ja som naozaj musel sa hýbať v dosť úzkých mantineloch. A samozrejme, že som nechcel prekročiť isté právomoci nášho výboru. Chcel som, aby sme dosiahli dohodu v nadväznosti na udržateľnosť verejných financií, a pretože som sa musel obmedzovať na túto úlohu. A pokiaľ ide o túto úlohu, a teraz sa obraciam na mojich kolegov z liberálnej a konzervatívnej strany a naozaj si musíte uvedomiť, že ako to vyzerá s európskymi financiami, pretože sú tam zmeny fiskálnej štruktúry e, v mnohých krajinách. A čo si človek všimne predovšetkým, pokiaľ ide o hrubý domáci produkt, e, tam sa vlastne nezvýšil objem prostriedkov, ktoré sa e, míňajú a v mnohých krajinách vlastne sa to znížilo. Ale každopádne problém deficitu, a hovorím o poslednom období, je spôsobený hlavne poklesom e, príjmov z daní. A toto je kľúčová záležitosť a toto je naozaj tá najväčšia obava z mojej strany, pretože keď komisia hovorí o aktívnom zhodnotení udržateľnosti verejných financií, skutočne bolo dôležité. A toto sa samozrejme malo spraviť dávno pred krízou, pretože nám v podstate išlo o podporu ekonomiky a takéto opatrenia by boli asi efektívne. Alebo nebezpečenstvo by mohlo byť v tom, že tieto verejné financie, ktoré sa dnes naozaj nachádzajú vo veľmi um, um, nedobrých uh, vodách, tak povediac, keď by sme vlastne e, spravili isté zníženie e, deficitov, potom by sme videli mechanické zvýšenie, pardon, zvýšenie, de, zvýšenie deficitov, pretože vy ste vlastne znižovali dania. Znižovanie daní má dopad na rast. To znamená, že tie eh, príjmy z daní jednoducho nebudete mať. A tie príjmy, s ktorými ste vlastne počítali. A to je vlastne eh, príklad, ako sa takto míňajú verejné zdroje. A to je naozaj flagrantný príklad eh, neefektívneho miniania peňazí. Takže mňa naozaj trápi presne tak ako vás aj to, že naozaj prichádza častokrát k obrovským k obrovskému minianiu peňazí a boli samozrejme v členských štátoch isté systémy zavedené ešte predtým, ako prišlo k takejto recesii a veľké riziko je, že ak znižíme e, verejné e, výdavky, respektíve výdavky na zdravotnú starostlivosť, tak možno, že vlastne dosiahneme presný opak, ako očakávame. A ak prerušíme vlastne takéto oživenie, tak by to vlastne malo znovu viesť e, k tomu, že by vlastne príjmy z daní klesali. Takže ak by sme členské štáty v podstate zaviazali k tomuto, tak by sme vlastne videli, že by sa zvyšoval takýto deficit, pretože znovu by sa vlastne k nám pridala, respektíve by sme sa dostali znovu do takejto recesie, do takéhoto um, do takejto krízy a jednoducho by sme negenerovali e, dostatočné Eh, verejné zdroje a dostali by sme sa do takej situácie, v akej je dneska Grécko a iné krajiny. A toto je proste situácia, ktorej sa obávame a musíme byť brutálne čestní. A práve z toho dôvodu v podstate som sa snažil uh, obmedziť na tú úlohu, ktorú som dostal a síce dlhodobá udržateľnosť verejných financií. A myslím si, že komisia tieto veci si preštudovala veľmi detálne. Uh, ja som sa nesnažil samozrejme um, eh, nejako navrhovať, že by sme mali ten deficit zväčšovať, pretože koncom 90. rokov, keď sme mali takmer 100% zamestnanosť, to, čo sme mali spraviť, a keď hovorím o my spraviť, tak myslím na väčšinu európskych krajín. Mali sme vlastne presmerovať dôchod, príjmy tak, aby sme znižovali zadlženosť namiesto toho, aby sme míňali tieto peniaze. V dlhodobom eh, horizonte vždy musíme v podstate vyrovnaný eh, rozpočet vytvoriť. Ale teraz, eh, keď máme takúto veľkú nezamestnanosť, 70% na 70% poklesla výroba. To je obrovský nízky údaj. A Samozrejme, že môžeme očakávať, že naše ekonomiky zostanú stacionárnymi na 3, 4 alebo aj 5 rokov. Nechcel by som samozrejme eh, vám veľa času ukradnúť, ale niekto sa pýtal na dôchodky. Nemám predstavu, akej situácii vlastne budeme v roku 2050, keď naozaj e, sa budeme zaoberať dôchodkami. A neviem ani, aká bude pôrodnosť, respektíve aký aká časť e, platov e, sa bude odkladať na penzie a tak ďalej. Keby nám niekto vedel všetko toto povedať, tak naozaj môžem povedať klobúk dolu ale myslím si, že budeme musieť eh, sa trošičku mieriť niť pretože je príliš veľa nejasností, príliš veľa premenných, ako nám pripomenula pani predsedajúca, pretože toto je správa, ktorá samozrejme bude správou, ktorú vyprodukujú vlastne dva výbory a bude to aj výbor pre zamestnanosť, ktorý chce istú časť tejto správy vypracovať. A ja by som chcel preskúmať e, potenciálnu úlohu, ktorú môže zobrávať Európsky sociálny model, respektíve či sa tento európsky sociálny model vôbec dá v takejto kríze uplatňovať. A to samozrejme musia naši kolegovia z výboru pre zamestnanosť povedať. Ale ja som sa snažil nájsť také indikátory, ktoré by každý v podstate považoval za akceptovateľné. Napríklad potenciálny, a, potenciálne tempo rastu, využívanie výrobných kapacít a tak ďalej toto sú veci, ktoré som zámerne spomínal, pretože niektorí ekonomi, ekonómovia hovoria, že musíme istý, uh, isté tempo rastu dosiahnuť, aby sme eh, zvyšovali výboru a potenciálny výstup. A to je mimoriadne dôležité, pokiaľ ide o rozpočtovú rovnováhu a pokiaľ ide o štrukturálne reformy, ktoré navrhuje komisia. Komisia samotná hovorí o potenciálnom uh, tempe rastu, že sa to musí zvýšiť nad 1 alebo 1,5 pretože je to mimoriadne dôležité práve v nadväznosti na stratégiu, ako sa dostať z krízy. Mohol by som akceptovať tú myšlienku, že toto by mal byť prístup, ktorý by sme mali prijať, ale si myslím, že pravdepodobne by sme videli, samozrejme, budeme vidieť asi ďaleko nižšie tempa rastu ale mali by sme ich každopádne podporovať. Myslím si, že sme e, rozputali patričnú rozprávu a mali by sme teraz sa obrátiť na tie indikátory, ktoré by vlastne naznačovali využitie výrobných kapacít. A nemali by sme sa skôr zameriavať na diskusiu o tom, že či by potenciálny raz mal predstavovať 1 alebo 1,5 My samozrejme môžeme e, vyrábať e, dopravné e, prostriedky, ktoré nebudú znečisťovať životné prostredie. Môžu to byť bicykle a naozaj je jasné, že ekonomika v budúcnosti sa bude zameriavať na e, neznečisťujúcu energiu a preto som veľmi rád, že zelení predložili e, patričné návrhy a myslím si, že sú v tomto rozumnejší ako ja. Veľmi pekne ďakujeme. Ale bohužiaľ by sme mali v podstate prejsť na ďalšie správy, pretože aj tá ďalšia správa, ktoré máme ako ďalší bod programu je dôležitá. Pokiaľ ide o po- predkladanie pozmeňujúcich návrhov 5. marca budúci týždeň a mali by ste brať do úvahy, že 3. marca budúci týždeň očakávame v podstate návrh komisie o EU e, v roku 2020 a toto je potrebné brať do úvahy. Pozmenujúce návrhy budú zhodnotené 22. marca a 22. apríla sa o tomto bude hlasovať vo výbore, takže budeme mať dostatok času na to, aby sme o tomto rokovali a samozrejme na májovom plenárnom zasadnutí by sa malo o tom tejto správe hlasovať. Respektíve je dosť možné, že počkáme na júnový zasadnutie rady Takže ďakujem veľmi pekne kolegom a teraz by sme prešli e, k poslednému bodu dnešného programu a to je bod 8. Odmenovanie riaditeľov kotovaných e, spoločností a odmenovanie, e, politika odmenovania v odvetví finančných služieb. Ďakujem pekne. Hneď na začiatok by som chcel povedať, že toto načasovanie je trošku nešťastné, pretože okolo 5. mám ďalšiu správu v inom výbore, ktorú budem musieť ísť prezentovať. No, spomenul som, že možno prídem trošku neskôr na túto schôdzu, a určite si e, pamätáte e, ten návrh odporúčania e, z roku 2009 v politike odmeňovania v um, odvetvi finančných služieb a tiež aspekt, ktorý sa týka režimu pre odmeňovanie riaditeľov um, kotovaných firiem. E, tam um, bolo viac myšlenok e, skomenovaných e, v um, otázke odmeňovania. Máme tam Radu pre finančnú stabilitu a G20 a veľa rôznych navrhovaných riešení. Viete, že my v parlamente máme dosť jasné jasný prístup, ktorý môžeme mm, prijať. A s tou mm, finančnou a ekonomickou krízou je politika odmenovania hlavne v tých veľkých firmách, ktoré sú pod paľbou tiež mm, predmetom etického aspektu. No nielen to, ekonomický dopad toho a skutočnosť, že ľudia sa zameriavajú príliš na uh, krátkodobý zisk naozaj e, vedie k e, vážnosti tej počiatočnej finančnej krízy a následnej ekonomickej krízy. A myslím, že je e, dôležité, aby sme sa na to pozreli hlbšie. Potrebujeme mať lepšie, lepšiu reguláciu politiky odmeňovania a myslím, že to musí byť uvedené do všeobecného kontextu v bankovnici napríklad rozmýšľame o tom, že budeme mať silnejšie kapitálové požiadavky a Ali McCarthy to spomenie v CRD3, v správe CRD3 o tejto veci. Moja správa uvažuje o všeobecných princípoch, aby e, povedala, že e, aké sú e, minimálne požiadavky na túto politiku odmenovania a tiež sa to týka kotovaných firiem. Tiež e, rozmýšľame o tom, ako e, tieto e, odporúčania sú v súvislosti s týmito aspektmi. Musíme ich trošku upriamiť a viacej zamerať. Musíme zabezpečiť, že sa naspäť dostanú rovnaké podmienky v Európe v štúdiách a hodnoteniach dopadu od komisie zdá sa, že vznikajú isté trendy. Napríklad medzi zlou situáciou ekonomiky a mm, politikami odmeňovania, ktoré mm, pretrvávajú. Za posledných 15 rokov sme videli nárast e, priemerných odmien riaditeľov a to bolo hlavne kvôli pohodlivým zložkám ich e, platov a e, zdá sa, že to je veľmi e, slabý súvis medzi e, zvýšením platov raditeľov a ich príjmov a zvýšením výsledkov firiem A. Tie dopadové štúdie komisie to ukazujú, aj ďalšie štúdie to ukazujú, medzi nimi aj štúdia z Medzinárodnej organizácie práce. Ďalšia vec ukazuje, že pohyblivá zložka je veľmi vysoká a vidíme to ako veľmi vysoké percento v najväčších 50 firmách. A keď sa zameráme na riaditeľov, tak e, zdá sa, že to nie je problém so znižovaním pladeb na výskum a e, vývoj a plnením rôznych štvrťročných výsledkov, takže je to len krátkodobý zisk a vychádza to z toho. Musíme sa tiež zamerať na mnohé národné iniciatívy, ktoré sa robia v oblasti eh, riadenia firiem, aby sa lepšie dalo do súvisu na jednej strane odmeňovanie a na druhej strane ozajstné výsledky firiem. Videli sme to vo Francúzsku, Nemecku, Belgicku, Luxembursku. No okrem eh, prístupu je to aj otázka zdanenia, práva o právnických osobách a mm, ďalších veciach. Teda zdá že sa to e, nerobí e, aproximáciu medzi členskými štátmi a spôsobuje to deformácie trhu a na to sa tiež musíme zamerať. Teda, keď sa pozrieme na kľúčové body tohoto odporúčania, tak rád by som zopakoval, že e, sa tu e, dlhodobo sústredil len na krátkodobý zisk a musíme posúdiť opäť e, štruktúru medzi podľujou zložkou a platom. Musíme tiež e, sa zmerať na odporúčania na to, že kedy sa majú platiť a čo treba urobiť, ak sa nedosiahnu isté ciele, či sa majú zaplatiť a e, čo platby pri ukončení pracovného pomeru. Ďalšie aspekty samozrejme zahrňajú stanovenie e, týchto kritérií a tiež nezávislí reditelia. Tieto všetky pravidlá sú určené, uvedené v odporúčaní. Toto odporúčanie má vstúpiť do platnosti od 31. decembra a komisia nás má informovať o tom, čo sa deje. Musí byť zabezpečený dohľad prostredníctvom eh, ročného hodnotenia v komisii o tom, čo robia členské štáty. Myslím, že potom musíme posudzovať, či e, máme ďalej ísť v týchto odporúčaniach. A e, vypočul som si komisára pána Valnera počas e, vypočutia, ale aj počas rady ECOFIN minulý týždeň, kde uvedol pár pripomienok vrátane toho, že treba oveľa prísnejšie kontrolovať eh, politiku odmenovania, aby sme sa vyhli e, rizikám a tiež, aby sa eh, nezávislý dohľad vykonával. Teda musíme v nasledujúcich týždňoch klásť tomu väčšiu pozornosť a tiež chcem povedať, že sme sa snažili spolu s Ali McCarthy zorganizovať vypočutie o tom v nasledujúcich mesiacoch. Môžem povedať, e, ako časovo sa budeme snažiť e, naplánať našu prácu a ako to budú môcť kolegovia potom zvládať. Táto správa bude napísaná do 26 a 27 apríla a lehota na pozmeňujúce návrhy bude 10. maja, to znamená začiatkom júna budeme môcť o tom diskutovať a 22. júna môžeme hlasovať a potom to pôjde do plenárky. Teda to je všetko, čo som chcel povedať na úvod. Je to veľmi široká téma a som si istý, že mm, nám z nej vznikne živá debata a teším sa na pripomienky kolegov a teším sa na konštruktívnu spoluprácu. Ďakujem. Začala som tu so znám rečníkom Vicky. E, ty si prvá? Um, Ďakujem. Ďakujem aj za túto správu, hoci je to tretíkrát, kedy už debatujeme o otázke odmeňovania v tomto výbore v posledných mesiacoch, pretože e, to je súčasťou e, pozmeňujúceho návrhu o kapitálových požiadavkách, ktoré Alin koordinuje a určite všetci sa tešíme na to, čo nám povie. E, no, napriek tomu sa teším na pripomienky z posledných dvoch debat Určite túto vec daňoví poplatníci e, v Spojenom kráľovstve aj v celej Európe považujú za veľmi dôležitú a e, v Spojenom kráľovstve e, značná časť daňových prostriedkov bola zaplatená na záchranu bank a preto chceme, aby banky ďalej neplatili neudržateľné prémie zamestnancom a Niektoré. Samozrejme, vôbec e, nie je problém s tým, keď sa zarabujú peniaze a vytvára bohatstvo. Musíme pamätať na to, že aby sme e, vystúpili z tejto recesie, musíme zabezpečiť, že bude možné e, vytvárať um, bohatstvo, ale nemôžeme robiť kasinové hry s peniazmi iných a ľudia, e, ktorí e, riadili toto rizika, dostali odmeny za to, že len pridávali riziko na súvahy bank nemusíte byť e, Isaac Newton, aby ste si uvedomili, že čo vyletí, musí spadnúť a musíte si uvedomiť, že keď zarábate zisky v dobrých časoch, musíte tiež sa podeliť o rizika pri zlých časoch a je jasné, že sa hovorí na vysokej úrovni, že musíme um, sa zbaviť tých uh, veľmi um, krátkodobých uh, stimulujúcich zmluv. No samozrejme Lehman's dostali tu najväčší podiel rizika a dokonca aj v inštitúciách, kde zamestnanci um, veľmi sa stotožňovali s budúcnosťou svojich inštitúcií, aj tak nepochopili rizika. Teda by som povedal, že čo sa týka kontroly rizika budúcnosti, samotné politiky odmenovania nie sú dostatočné. Musíme sa zamerať na kapitálové vybavenie a likviditu inštitúcií a tiež musíme sa uistiť, že manažery rizika e, sa e, s rešpektom e, budú posudzovať vo svojich inštitúciách a tiež som rada, že ste tu splnili niektoré otázky firmného riadenia, pretože aj inštituční investori, aj predstavenstva musia zaujať väčšiu úlohu pri politikách odmenovania. Mám trošku obavu, čo ste povedali o um, rovnováhe medzi odmenami a základným platom. Ako ste povedali, minulý týždeň niektorí ľudia uh, robia gesta, uh, že sa zbavia alebo zreknú svojich odmien a dúfajú, že daňoví poplatníci potom budú na ich strane. Niektorí iní povedali, že e, znižia premie, ale značne zvýšia základnú zložku platu. Ja myslím, že toto není viac udržateľný spôsob, ako prevádzkovať firmu. Potrebujete nejakú odmenu za riziko, ktoré znašate a potrebuje to byť vyvážené. Teda, e, keď e, to e, zvýšite základný plat e, na úkor premí, tak to neriešenie. Určite globálny trh musí tu zohrať svoju úlohu a finančné inštitúcie stále viac pracujú na globálnom trhu, takže musíme sa uistiť, že pripravíme, keď pripravíme pravidlá na trhu EÚ, tak budeme pozerať aj ďalej. A myslím si, že členské štáty možno budú chcieť sú dnešné pravidla o odmenovaní jednotlivcov a to som povedala v debate o kapitálových požiadavkách, že začali sme práve posudzovať e, systém odmenovania a možno budú krajiny, ktoré chcú ísť ešte ďalej a nemali by byť nutné nutne byť rovnaké všetky. uh, Carl. Uh, Ďakujem, Karl Heglund. Tak, fru ordförande. Ďakujem, pani predsednička. V prvom rade chcem povedať, že musíme vnímať túto vec e, vyvážene. No, niekto práve povedal e, pred dvoma dňami, že musíme začať regulovať e, politiku odmenovania v súkromných firmách a keby to niekto povedal pred istým časom, tak nikto by neveril. A povedali by ste, že um, je zdravý rozum v niektorých odvetviach, v niektorých krajinách, v niektorých firmách, kde príjmajú riziko, ale tu vidíme, že kam sme sa dostali a musíme akceptovať, že skôr či neskôr tieto odporúčania budú musieť byť prijaté. Je jasné, že sa tu vykonáva práca a my musíme pripraviť takéto odporúčania. Zároveň to musíme robiť primerane, musíme byť vyvážení a práca na alternatívnej smernici pre um, správcov investičných fondov je vec, kde sme možno zašli moc ďaleko, lebo um, je tu um, veľ, veľký rozruch o tom a samozrejme na nás je veľký tlak ako politikov, aby sme boli tvrdí, no myslím, že tu zachádzame trošku priďaleko a musíme eh, byť citlivejší. K týmto osobitným pravidlám je dôležité mm, si uvedomiť, že prácu, ktorú tu regulujeme, e, tá práca je veľmi odlišnej povahy. Musíme si premyslieť, ako ďaleko chceme zájsť s týmito odporúčaniami a ako ďaleko majú zachádzať. Aj v politických kultúrach, firmných kultúrach v e, rôznych členských štátoch je to iné. Napríklad v mojom členskom štáte sme nikdy nemali žiadne starosti o problémy s touto otázkou a vzhľadom na to je dôležité aby sme túto vec netlačili príliš ďaleko. Ehm, samozrejme je dôležité ehm, si uvedomiť, že sú firmy, ktoré sa vyvíjajú v tejto oblasti a tieto nemôžu predstavovať e, riziko pre celú sféru. Toto sú systematické riziká, ktoré môžu vznikať. A e, toto nezodpovedné preberanie rizik e, treba dostať pod kontrolu. A ako povedal predchádzajúci rečník, Musíme si pamätať, že prečo máme e, túto politiku pre m, mm, odmeny a odmeňovanie. Zmysel není, aby um, odmeňovanie tam bolo na to, aby raditeľia dostali obrovské množstvo peňazí. Tieto politiky odmeňovania v týchto firmách, ktoré uh, narastali za posledné roky, um, vytvorili značné bohatstvo v našich krajinách. Teda, mali by sme e, tu mať vyvážený prístup a zamerať sa na náklady, ktoré to predstavuje pre firmy a e, toto musíme e, mať na zreteli, keď pripravíme možné odporúčania a pripravíme pravidlá. Tiež je dôležité pamätať na to, že keď národné orgány vykonávajúce dohľad to budú pozadzovať, musí byť presvedčené, že to bude fungovať. A musíme sa pýtať, či sú v skutočnosti k dispozícii zdroje na to, aby sme to urobili. A Myslím, že by sme tu nemali e, v tejto veci e, príliš veľa predpisov prijať. Teda myslím, že by sme sa mali dostať do rovnováhy a spravodajcovia majú veľmi konstruktívny prístup. Potrebujeme byť opatrní a pamätať na politický populizmus, lebo je tu uh, veľký problém. Ďakujem, pán Nitras. Ďakujem. Uh, chcem chciałem pánu uh, e, El Hadrui za... Chcel by som sa poďakovať <clears throat> spravodajcovi za tento veľmi vyvážený prístup, pokiaľ ide o túto tému. Mali by sme sa sami seba opýtať, že či tie otázky, o ktorých budeme diskutovať, či je to vlastne predmet, o ktorom by sme mali hovoriť v rámci ekonomickej krízy. Ja si naozaj myslím, že tieto ekonomické pravidla, predpisy, ktoré sa zameriavajú na transparentnosť v nadväznosti na odmeňovanie, v tie by pravdepodobne mali stačiť, pokiaľ ide o verejné financie a tie by, hádam, mali byť dostatočné, keby sme nečelili e, hospodárskej kríze. Ale v takomto kontexte by sme sa mali zamerať na isté problémy a mali by sme sa zameriavať na <clears throat> mechanizmy, ako bojovať proti takejto kríze. Takže chcel by som oddeliť ten management, pretože tam samozrejme je potrebné, aby sa vychádzalo z trhovej situácie a chcel by som to oddeliť od e, tej etickej situácie. Nemali by sme v podstate e, celý tento proces e, nejakým spôsobom zabiť našimi predstavami, pretože aj v čase krízy isté firmy, e, ktoré prijali isté pravidlá v nadväznosti na odmeňovanie, sa dostali do veľmi ťažkej situácie. Takže celkom určite tieto predpisy by mali obmedzovať krátkodobé rizikové správanie sa na trhu a odmenu, ktorá sa s tým spája. To je celkom určite patologická záležitosť a proti tomuto by sme mali bojovať a spraviť kroky proti tomu a ostatné záležitosti to sú záležitosti, o ktorých samotný život v podstate rozhoduje. Mnohí členské štáty využívajú štátnu pomoc, verejné podniky a manažment vlastne dostáva odmenu na základe úplne iných pravidel, ako je to v podnikoch, vo firmách zo súkromného sektoru. Takže ja si naozaj myslím, že by to bol e, patolo- mechanizmus, ktorý je patologický, ak by sme ho naďalej sa snažili e, nejakým spôsobom udržať. Pretože ak niekto využíva štátnu pomoc, tak si myslím, že by platy takýchto ľudí, respektíve odmeny, mali byť nejakým spôsobom regulované. Snažím sa, aby sme v podstate rozlišovali medzi podnikmi, ktorí sa pohybujú, tak povediať, na hraničnej čiare a nad a tými, e, pri ktorých sa nejaká kríza, respektíve rizika e, neidentifikovali, pretože inak by sme vlastne na takéto firmy vlast, len uvalili ďalšie e, pre, predpisy. A pokiaľ ide o finančnú krízu, toto je záležitosť, o ktorej by sme mohli diskutovať v nadväznosti na finančný dohľad, pretože ten finančný dohľad je mimoriadne dôležitý, pokiaľ ide o samotný dopad, účinok ale plne súhlasím s tými, ktorí hovorili, že v tejto oblasti je potrebné robiť veľmi opatrne kroky, pretože sa tá takisto týka takých záležitostí, ako je konkurencia, schopnosť európskej ekonomiky. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Ja si myslím, že mm, veľmi veľa vecí e, z tých, ktoré tu odznelo, je skutočne veľmi zdravý prístup e, používajúci zdravý sedliacký rozum pokiaľ ide aj o odvetvie bankovníctva a tak ďalej. A chcela by som sa poďakovať v podstate s môjim spravodajcovi aj mojim kolegom, pretože si myslím, že by bolo potrebné sa zamyslieť nad tým, že ktoré sú tie aspekty, ktoré by sme mali posunúť dopredu. Každopádne by sme mali v podstate aj si vyžiadať pomoc expertov, pretože toto je naozaj odborná Eh, oblasť a myslím si, že by sme mali stanoviť veľmi jasné zásady, ktoré by mali dodržiavať všetky členské štáty a myslím si, že by bolo rozumné, keby sme takto postupovali a takisto by sme mali brať do úvahy to, ten kľúčový cieľ a síce musíme etické otázky v podstate naniesť, pretože inak by to vlastne mohlo dopadnúť úplne zle tejto finančnej kríze, pretože niektoré tieto etické záležitosti v podstate fungovali, pokiaľ išlo našich kolegov, ktorí povedzme obchodovali na európskych trhoch. A samozrejme, že by sme mali nejakým spôsobom chrániť a posilňovať stabilitu finančných inštitúcií. Preto si myslím, že takýto spôsob by sme mali zvoliť ako náš prístup. A samozrejme, že títo ľudia by mali zdieľať veľkú veľkú zodpovednosť, pretože bohužiaľ v takýchto akciovkách častokrát v podstate, tak povediať, spali tí, ktorí rozhodovali. A absolútne súhlasím s tým, že potrebuje mať ďaleko väčší vstup a ďaleko e, väčšie slovo by mali mať investori, nie len investori samozrejme, ale aj veľmi široká skupina ďalších ľudí. A Mňa samozrejme veľmi zaujíma ten model, ktorý bol odsúhlasený v Holandsku, kde je to v podstate isté fórum, ktoré odsúhlasuje odmeny, napríklad v eh, bankovníctve. Oveľa väčšia by, transparentnosť by tam mala byť, pretože eh, čím viac by ľudia chceli vidieť transparentnosť, tým viac to vlastne núti tie firmy k tomu, aby v podstate sa nezameriavali natoľko na sociálnu zodpovednosť týchto finančných inštitúcií, ale na iné veci. A naozaj si myslím, že bolo počiarknuté veľmi rozumne. A samozrejme, že nič nie je na tom, že e, títo ľudia zarábajú peniaze, pretože finančné inštitúcie prirodzene vlastne tú ekonomiku poháňajú. Ale musíme celkom jasný ukazovateľ stanoviť a je neuveriteľné, keď e, čítam ešte aj dnes v podstate vnútroštátne um, rôzne um, odborné noviny, často mnohí z týchto riaditeľov tvrdia, že o, oni nebudú o, príjmať odmenu a tak ďalej, ale ja si naozaj myslím, že tá kultúra sa asi nezmenila, pretože ja si naozaj myslím, že jedna z úloh, ktoré máme pred sebou, je zmeniť kultúru odmeňovania vo finančnom sektore. A to si skutočne vyžaduje veľmi silné návrhy. Ale ja by som samozrejme chcela počiarknúť, že e, ja sa každopádne staviam za prístup založený na istých zásadách. A zásadou musí byť aj to, že musíme jasný signál vydať, že v podstate sa nám nepáči privatizácia zisku ale že by bolo dôležité v podstate skôr presadzovať socializáciu strát. A pokiaľ ide o takéto odmeny, častokrát asi tí politici a zákonodáci nebudú, prispôsob, e, nebudú e, veľmi e, súhlasiť s môjim prístupom, ale skôr s prístupom spravodajcu. Ďakujem, Sven. Len veľmi stručne. Bol som prekvapený niekoľkými poznámkami ktoré tu padli a ktoré tvrdili, že e, toto ohrozí konkurencieschopnosť e, európskej ekonomiky. Musím povedať, že analýza tejto ekonomickej krízy jasne ukazuje, že došlo že došlo k prílišnej motivácii že a došlo aj k prílišnému riziku. A musíme postupovať tak a musíme mať takú formuláciu, ktorá zabráni takejto krátkodobej motivácii. A tiež vidíme, že rôzne mechanizmy v tejto oblasti nefungujú. Nie je to žiadny populizmus, žiadne ohrozovanie konkurencie schopnosti. Práve naopak chceme prispieť ku konkurencieschopnosti európskych podnikov, pretože z tejto krízy sme sa naučili, že rozhodovanie o odmeňovaní manažerov a teda tých e, v riadiacich rád a tak ďalej, že tieto rozhodnutia neboli v záujme akcionárov a neboli ani v záujme ekonomiky ako celku. Takže keď sa zaoberáme zásadami, e, ktoré vidíme v dokumente komisie, tak e, tie zásady nie sú veľmi jasné a sú skôr vágne. A takéto vágne zásady nemajú ani cenu toho papieru, na ktorom sú napísané. Musíme byť veľmi jasní. Musíme jasne stanoviť, že potrebujeme politiku odmeňovania a také politiky odmeňovania, ktoré sú postavené jasne. Musíme tiež hovoriť o hospodárskom cykle A ak tá motivácia, alebo ak to bude vychádzať z cyklov hospodárskych, ktoré budú krátke, tak tá motivácia na riziko bude príliš veľká. Ale keď tu máme len tie trojročné cykly, tak tie tri roky, to je len veľmi málo na to, aby sme zabrali tomu, aby tie nárastie, aby tá riziková motivácia, aby to nebolo tým základným faktorom pri rozhodovaní príslušných subjektov. Takže ak by tam mala byť nejaká premenlivá zložka odmeňovania, tak by to malo vychádzať z toho celého hospodárskeho cyklu. Po druhé, druhá zásada je e, jasná. Ak existuje tá premenná časť, tá menlivá časť, tak musí byť musí byť aj pozitívna, aj negatívna. Po tretie, malo by existovať jasné obmedzenie alebo jasná definícia, ktorá je tá premenlivá časť, tá pohyblivá zložka a koľko percent z toho celku by to malo byť, ale rád by som zdôraznil, že kľúčovou otázkou toho, čo je vlastne dôsledok tejto krízy, a to nie je ani takú úroveň eh, tohto odmeňovania týchto odmien, ako skôr to, že treba skončiť s kultúrou eh, prílišného preverania rizika a prijať také pravidlá, ktoré budú jasne zadefinované aj vo vašej správe, aj v iných správach, a iných dokumentoch. Musia to byť jasné kritériá, a nie vágne a váhavé. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Menom spravodajca hovorím, teraz e, odišiel do iného výboru, tam predkladá inú správu, ale jeho kolegovia a asistenti si robia poznámky z našej rozpravy. A ešte sa možno obraním na, obratím na pána Bulmana veľmi stručne. Myslím, že táto otázka eh, teda vzbudzuje veľkú pozornosť a už sme hovorili aj o virtuálnej, aj skutočnej ekonomike, ale otázka je, či je legitímne, aby bolo také vysoké odmeňovanie vzhľadom na skutočný konkrétny prínos konkrétnych osôb ekonomike a ich spoločnosti ten škodlivý systém odmeňovania, ktorý funguje, hovorí, že e, naši najlepší inžinieri, najlepší matematici a najlepší vedci budú radšej e, finančníci a manažery a budú radšej robiť toto, než by stavali e, mosty a tak ďalej. A to je tá skutočná otázka. Tu nie je len o to, že teda Nehovorím o nejakej konkrétnej banke, ale napríklad Societe Generale, jedna francúzska banka, Francúzi ju radi spomínajú a jej e, prezident bol vyhodne, vyhod, vyhodený a keď bol vyhodený, tak on mal až 30. najvyšší príjem v tej banke. Takže skutočne e, musíme sledovať príjmy tých manažerov, e, ktorí dostávajú odmeny na základe toho, že preberajú na seba skutočne škodlivé rizika, ale ja nie som tu za to, aby sme zrujnovali ľudí, ktorí pracujú, ale musí tu byť spravodlivý pomer medzi e, príspevkom toho, čo on prinesie do spoločnosti a medzi tým, čo zarobí aj hedžové fondy a tak ďalej. Niektorí o tom bude hovoriť a niektorí potom pôjdu do Dubaja a skôr nech e, vybuchne a vybuchla teda tá bublina s nehnuteľnosťami v Dubaji, tak všetci sa tam presťahovali, no ale aj tak. Ďakujem, pani predsednička. Nebola som pri vystúpení spravodajcu, ale ja by som sa vrátila k niekoľkým poznámkam predrečníkov, pretože čo je podľa mňa veľmi dôležité, že my ako Európsky parlament a predstavatelia európskych občanov, aby sme sa zaobrali otázkami bonusov a odmeňovania manažerov, pretože občania nechápu, že je tu takéto nadmerné odmeňovanie, ktoré sa E, dáva, alebo financie, ktoré sa dostávajú bankám, ktoré boli neskôr potom v krachu. A je to skutočne šokujúce, aj reakcie sú na to prekvapivé, má to všetko e, dopad aj na stabilitu sektoru, to zvyšuje aj nadmerné riziko a my vieme všetci veľmi dobre, že toto všetko prispelo k tomu, že to boli verejné fondy a verejné financie, ktoré museli byť využité, aby sa zachránili tieto banky. Takže ja si myslím, že by sme potrebovali viacej princípov, viacej kritérií a viacej kontroly pri takomto odmeňovaní. To je podľa mňa rozhodujúci. Takže táto správa prichádza v správnom momente. Ešte sú tam určité body, ktoré si zaslúžia lepšiu definíciu musíme e, niektoré veci lepšie upraviť. Máme niektoré princípy, tak ako to naznačili Európska komisia. Napríklad v Holandsku sa tak postupovalo a pokiaľ ide o odmeňovanie, musíme povedať, že chceme, aby boli spoločné pravidla všade v Európe že nemôžeme to ponechať len v kompetencii členských štátov. Mali by sme vypracovať mechanizmus, ktorý bude možno akousi kombináciou legislatívnych princípov, napríklad, e, že by to bola európska, nie národná kontrola, aby sme videli, že všetky pravidlá budú rovnaké a budú sa rovnako aplikovať vo všetkých krajinách musíme tiež dávať pozor aj na to, aký je cieľ. A ja súhlasím s kolegami, Mali by sme sa vyhnúť tomu, aby táto úprava bola príliš detailná a príliš e, komplikovaná na aplikáciu. Je potrebné, aby to bolo veľmi správne zadefinované, nesmie to byť prehnané, ale tiež nesmieme chcieť príliš veľa, nechceme príliš priťahovať toto rizikové správanie, pretože to rizikové správanie má aj pozitívne, aj negatívne aspekty a my potrebujeme obmedziť tie negatívne, nie tie pozitívne. Ďakujem za pozornosť. My dnes diskutujeme o astronomických e, e, odmenách e, spevákov alebo filmových hviezd alebo fotbalistov. Keby sme to robili, tak e, by si pomysleli, že sme blázni, ale, keď, ale to isté robíme s ľuďmi vo finančnom priemysle. Takže e, za to je dôvod a musíme byť veľmi opatrní čo do skutočného dôvodu. Ja rovnako ako pán kolega e, som sklamaný, že najlepšie mozgy miesto to, aby šli do inžinierstva a iných užitočných povolaní, idú do financí kvôli týmto vysokým odmenám a toto sa tiež zohľadňuje a odráža na našich univerzitách. Niektoré e, fakulty majú ťažkosti e, dostať študentov a získať študentov, ale financie a ústavníctva a tak ďalej sú vždy e, naplnené stami. Ale pýtate sa, že prečo je tu e, tá schopnosť? E, táto sféra je schopná platiť e, tieto vysoké odmeny a samozrejme, keď sa ten balón nafúkne, tak e, ľudia sa ponáhľajú do tej sféry. A keď vybuchne, tak vieme, že veľa e, ľudí z financií robí čudné práce, niektoré idú do zahraničstva, alebo do iných povolaní, iných ako financie. Takže ozajstné jadro a dôvod je také, že sme zachránili odvetvie, ktoré malo problémy. A mysleli si, že to zvládnu a nevzvládli a mm, oni to prepiskli a potom žiadali platiteľov dane, aby to zaplatili a to bola podstata. Teda, keď to potom takto vnímame z tohto hľadiska, tak chceme vedieť, či v takáto prax vedie k tomu nafukovaniu a k um, tej eh, neprimeranosti a nadvernému riziku. Myslím, že toto samo o sebe je dostatočný dôvod. Druhý dôvod, môžete to nazvať populizmus, ale čo si ľudia myslia? Pretože oni sú platiteľia dane a um, oni musia siahnuť do vrecka, aby e, to dotovali a e, zachovali a zachránili tieto inštitúcie. Takže myslím, že by sme nemali byť nutení to obhajovať a ospravedlňovať. My zastupujeme ľudí a oni e, sú platiteľia daní a oni za to zaplatia účet, takže majú dôvody vyžadovať princípy, ktoré budú priateľné pre všeobecnú verejnosť a pre nás všetkých. Oh, Ole. Ole Schmidt. Sorry, I was a bit late. Prepašte, že som prišiel trošku neskôr, pani predsednička, no trčal mm, som na letisku od 8 ráno. Myslím samozrejme, že by sme mali reagovať, no nie je na škodu byť opatrnejší a viac vyvážený. Vo všetkom čarovine treba mať vyvážený prístup, aspoň v mojej krajine. Táto diskusia a navrhované nariadenie a regulácia sa nezameriava len na banky, ktoré mm, boli na tom zle, väčšina z nich e, nekonali zle. Ale tiež sa zameriava na malé podniky. A vďaka tomu budeme mať narast e, celkové e, sumy platov, pretože systém odmien nie je. A preto vždy pamätáme na to, že neexistuje paušálne riešenie a v tomto kontexte tiež nie. A preto dúfam, že budeme mať vyvážený prístup. A samozrejme, nemali by sme byť populisti, s tým súhlasím. Súhlasím, že eh, tu e, ľudia boli nahnevaní a musíme preto na to reagovať. I, I Ďakujem a ja mám niekoľko pripomienok. A veľmi veľa sme hovorili o riziku a samozrejme, že môžeme žiadať e, tých, ktorí vykonávajú dohľad, aby vypracovali isté pravidlá v nadväznosti na e, kapitál a um, musíme zabezpečiť v podstate seba aj finančné inštitúcie podľa možností do tej miery, ako sa to dá proti takémuto riziku. Ale samozrejme, že môžeme hovoriť o etike, morálke alebo kultúre ja si naozaj myslím, že sa to dostalo do takej etapy, že nemôžeme jednoducho povedať, že to závisí samozrejme od tých, ktorí vykonávajú dozor, pretože um, je samozrejme notoricky známe, že je veľmi, veľmi ťažké nejakým spôsobom regulovať správanie. Takže môžeme mať rôzne fóra uh, akcionárov a, rôzne uh, správne rady akcionárov a tak ďalej, ktoré budú vyvíjať istý tlak na tejto morálnej a kultúrnej e, úrovni a to je, myslím si, dobrý e, krok. Ale e, bohužiaľ si myslím, že sa to dostalo do také etapy, že to jednoducho nestačí pre niektoré finančné inštitúcie, ako sú napríklad banky. A samozrejme, že tam existuje istý rozdiel medzi tým, že či ste uh, niekto, kto pracuje pre kotovanú spoločnosť, alebo ste súčasťou odvetvia finančného uh, Eh, finančného odboru, eh, finančného odvetvia. A to eh, v tom prípade hlavne keď vlastne takýto finančný sektor využíva štátnu pomoc. A o tom sa písalo v poslednej správe. A mali by sme sa asi postaviť proti ziskom niektorých ľudí z finančného odvetvia. Zaujímavým faktorom je samozrejme aj to, že ak naozaj sa vrátite, povedzme 20 rokov dozadu, tak ten mm, rozdiel medzi tými najbohatšími a chudobnými v spoločnosti bol oveľa menší ako dnes. A existovala tam istá korelácia v podstate v nadväznosti na tempo rastu, pokiaľ išlo o takúto, um, takýto rozdiel. A Išlo tam v podstate o istú schopnosť, ako keby proste e, zázračne nejaký kredit vytvoriť. A tam sa vlastne vytvárala stále väčšia a väčšia priepas medzi tými, ktorí vlastne vytvárali a takéto um, peniaze a tými, ktorí ich nevytvárali. Takže samozrejme, že bohužiaľ dneska by mali vlastne vracať veľmi veľa z tohto. A práve preto si myslím, že symetricky by sme sa mali vlastne dostať do takej situácie, že by sme nemali mať také obrovskú priepas medzi tými najbohatšími a ostatnými. A hlavne tú priepas, ktorá existuje v bankách Hovorilo sa samozrejme e, mnoho vecí o rovnováhe a to je pravda. A aj ja ako liberálka musím povedať veľmi otvorene, že sú isté veci, ktoré je skutočne potrebné regulovať, pretože e, to jednoducho stačilo. A ja som jednou z tých, ktorí sa v podstate k tomuto dopracovali, pretože napríklad dosiahli sme isté zmeny, pokiaľ išlo napríklad o um, poplatky, ktoré sme platili za mobil a tak ďalej. A samozrejme nechcem hovoriť o nejakom politickom liberalizme. Ja samozrejme um, si uvedomujem, že jednoducho nemôžeme predpisovať všetko týmto ľuďom, ktorí robia dohľad, ale tam samozrejme nejde len o odmeny, tam ide o celý ten balík, pokiaľ ide o odmeňovanie. A Práve preto si myslím, že by bolo veľmi dôležité, aby sme niekoľko návrhov e, predložili a samozrejme, že sú mnohé veci, ktoré je potrebné napraviť. A medzi tými vecami je samozrejme aj toto odmeňovanie. Odmeňovanie riaditeľov, kotovaných e, spoločností a firiem, ktoré fungujú e, v oblasti finančných služieb. Ale samozrejme, že nemôžeme povedať, že jeden, jeden, je, je proste potrebné e, ku všetkým pristupovať rovnakým spôsobom. Takže toto je vlastne to, čo som vám chcela povedať. Nevidím, že by sa niekto ďalší hlásil o slovo. Ja som potom hovorila, že sa vrátim ešte k údovi a tým pádom by som chcela poprosiť Úda, aby za správodajcu vlastne toto celé ešte raz hrnul. Veľmi pekne ďakujem za slovo, ďakujem veľmi pekne a hovorím teraz e, v mene nášho spravodajcu. Nechcel by som len <clears throat> pogratulovať um, pánovi Kadraovi, e, nášmu spravodajcovi, ale chcem samozrejme sa poďakovať aj všetkým tým, ktorí prispeli do tejto rozpravy. Ja si naozaj myslím, že by to mali byť jasné pravidlá a obidvaja spravodajci, ktorí e, zodpovedajú u nás za túto tému, pán Kadravi, e, jemu ďakujem za jeho iniciatívnu správu a aj pani McCarthyovej, pretože aj ona e, zohrala patričnú úlohu a veľmi sa angažovala v tom, aby sme sa v tejto téme venovali. A my ako výbor pre hospodárske a menové záležitosti musíme samozrejme e, si uvedomovať, že každý jeden v podstate platí za túto hospodárskú krízu. Sú to ľudia, ktorí jednoducho nemôžu podnikať, ktorí prišli o zamestnanie a tak ďalej a denne v podstate na to doplácajú. A v takejto situácii musíme jednoducho volať potom, aby štáty sa zodpovedne správali a o tom sme dnes diskutovali, ale to musia byť samozrejme aj títo súkromní hospodársky aktéry e, tomuto podriadiť a jednoducho takisto e, konať zodpovedne. Bohužiaľ, tu spravodajca nie je, ale ja som presvedčený, že e, vám je vďačný za všetky vaše pripomienky a teší sa na dobrú spoluprácu v budúcnosti. Ďakujeme. Veľmi pekne ďakujem. Ako spravodajca povedal, a ako sme my zopakovali, v podstate 26. apríla by sa mala hodnotiť ešte raz táto správa. Do 10. maja máte možnosť predkladať pozmeňujúce návrhy. Do 26. v podstate by sa mali prediskutovať a potom by sa to malo predkladať na júlovú plenárku. Takže vám veľmi pekne ďakujem všetkým a tým pádom uzatváram naše stretnutie a budeme